Kolegovia, vítajte prosím na našom 134. zasadnutí plenárnom. Má niekto námietky eh, voči našemu navrhovanému programu? a k tomu tak nie je, tak považujem náš návrh programu za prijatý. Rovnaká otázka sa týka zápisnice z posledného zasadnutia. Takisto nevidím námietky takisto ho teda prijíma, ju príjmame. Na úvod by som chcel poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili inauguračného e, podujatia pre priestor Pavel Adamovič dnes na poludne. Boj Pavela Adamoviča proti netolerantnosti a v boji za obhajobu menšín nás neustále inšpiruje srdečne chcem privítať eh, aj eh, zástupcov, alebo teda delegáciu z Dolného Rakúska, ktorí sa dnes zúčastňujú tu eh, v Bruseli počas svoj, svojho výročia, 25-ročného výročia. Ešte tu máme k dispozícii dva dokumenty, o ktorých vám chcem povedať. Je to tzv. súbor nástrojov k európskym voľbám Máte to v zložkách, sú to praktické e, pokyny, ako e, možno komunikovať k významu e, európskych volieb takisto brožúrka Európskeho parlamentu o kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa distribuje pri vstupe do sály. Tu sú dobré skúsenosti, ktoré by sme odporúčali v rámci, alebo posúvať ich ďalej v rámci európskych volieb. Vážený pán komisár, vážená pani e, Mančineli. Vážení poslanci, otvárame našu rozpravu rozpravou, ktorá sa spája s pustením nového projektu nášho výboru regionov. Ide o iniciatívu mesta a regióny pre integráciu, ktorá nám umožní podporovať a zlepšovať lokálne politiky integrácie migrantov a utečencov. Množstvo projektov sa tu na lokálnej úrovni spúšťa, či už na úrovni veľkých miest, alebo takisto vo vidieckých, menej osídlených oblastiach Chcem pochváliť všetky tieto orgány územnej e, samozprávy, ktoré pomáhajú týmto novoprišelcom, e, aby sa dal konštruovať spoločný život v bezpečnosti a dôstojnosti. Takto tiež vyzerá e, zmysel našej Európskej únie. Nesmieme sa báť zhodnocovania pozitívnych skúseností a úspechov v boji proti e, dezinformáciám, ktoré sa šíria e, prostredníctvom nenávistných prejavov. Táto iniciatíva integračná nie, nie je spustená v osamotení. Máme tiež spoluprácu s Európskou komisiou v rámci partnerstva mestského e, na integráciu migrantov a utečencov v rámci DG Home v Amsterdame. Takisto e, rátame s podporou územných združení národných i európskych, takisto ďalšie organizácie ako napríklad OECD, takisto e, kongres eh, regionálnej rady Európy a Medzinárodná komisia, katolícka komisia pre migráciu v rámci udalostí, ktoré organizujeme eh, od tohto eh, okamžiku až do konca roku 2019. Sme len na začiatku, ale už 80 miest sa prihlásilo k spolupráci sú z, 18, pardon, zo 17 členských krajín a ide o pokrytie celého územia Európskej únie. V spoločnej práci môžeme zhodnotiť nevyhnutnosť potreby e, e, podporovať regióny pre e, úspech integrácie. Európska komisia by čo najrychlejšie mala sa vyjadriť k budúcim financiám v rámci rozvoja teritórií a regiónov. Dámy a páni, pán komisár, dnes Chceme preukázať, že úspešná integrácia migrantov a utečencov je možná i želateľná a že je už realitou. Integrácia je operáciou, e, ktorá prináša niečo všetkým pre naše hodnoty, solidaritu a regionálny vývoj a teraz e, mám tu čest odovzdať slovo našim hostom. Ako prvý sa slova ujme pán komisár Avramopulos, ktorému opätovne chcem poďakovať za jeho prítomnosť a za úzkú spoluprácu s e, Európskym e, výborom regionov. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, Nenechal by som si ujsť túto príležitosť, aby som sa s vami podelil o moje postrehy. Sám som bol e, e, starostom a hovorím vždy, že kto raz bol starostom, bude e, starostom navždy. Vážení členovia výboru regionov, dámy a páni, ako som už povedal, teším sa dnešnej diskusii o, tomto, o tejto jednej veľmi dôležitej otázke pre budúcnosť a prosperitu EÚ. Ako môžeme tvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť? Ak by sa ktokoľvek ma spýtal, čo si myslím o tom, čo je jednou z priorít Európy v budúcich rokoch či desaťročiach, ročiach, tak e, úspešná integrácia migrantov v, našich spoloč- v našej spoločnosti by bola práve takým bodom. Bohužiaľ, táto téma sa často zanedbáva, podceňuje alebo dokonca zle pochopí. Takže budem veľmi úprimný. Nejde tu o e, len nejaký, e, nejaké opatrenia, ktoré budú veľmi meké a príjemné a populárne pokiaľ ide tzv. E, cudzincov na úkor údajne našich vlastných ľudí. Integrácia, ak má byť fungujúca, ide o samotnú postatu našej spoločnosti a našej ekonomiky. Chceme snať, aby jeden, e, jedna z častí našej spoločnosti sa nepodielala Chceme snať, aby časť našej spoločnosti nehovorila jazykom alebo nebola schopná interagovať. Chceme snať, aby časť našej spoločnosti mala pocit, že neparticipuje, že je odcudzená alebo je odmietaná. Chceme e, sa dopustiť rizika, že časť našej spoločnosti snáď sa obráti proti našim spoločnostiam nikto so zdravým rozumom, nikto, komu ide o spoločné dobro, by e, na e, jedinú z tých otázok neodpovedal nie. Veľmi jednoducho to poviem. Ak má integrácia fungovať, je to rozhodujúce pre koheziu našich spoločností a našu ekonomickú ekonomiku. Našťastie, tí, ktorí e, pracujú na lokálnej úrovni, vedia a chápu, aká je naliehavosť investícií do týchto priorít. Ako lokálne a regionálne e, orgány územnej samozprávy, vy dobre viete, aké dôležité sú úlohy v tomto postupe vytvárate priestor pre výmenu medzi migrantmi a lokálnymi komunitami. Zabezpečujete sociálnu inklúziu, a aktívnu účasť celej spoločnosti. Podporujete tú súhru medzi e, lokálnym pracovným trhom a migrantmi. Podporujete integráciu prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania a e, politikami e, bývania. Spolupracujete s relevantnými službami v teréne, aby ste zistili, keď nastanú nejaké nepokoje alebo nepríjemnosti. Nikto tu nie je naivný z nás. Integrácia neprichádza vždy bez problémov. Vyžaduje si čas, množstvo úsilia a investície zo všetkých strán. Implementácia e, migračných politík EÚ e, spadajú hlavne do kompetencií národných vlád. Vy však zohľávate kľúčovú úlohu, aby táto úloha fungovala v teréne. Napriek výzvam je tu, sú tu stovky prípadov lokálnych samozpráv, kde úspešná integrácia sa stala realitou a kde diverzita je e, prínosom a nie zdrojom obáv. Tieto príklady musíme zviditeľňovať a mestám a regiónom musíme dávať viac priestoru, aby mohli prezentovať svoje úspechy a hovoriť o svojich potrebách. Som presvedčený, že mestá a regióny e, alebo teda e, iniciatíva, ktorú dnes spúšťate pre e, integráciu do miest a regiónov, nadobudne priestor. Verím, že toto je tiež spôsob tvoriť e, informovanú diskusiu o migrácii a integrácii. Táto iniciatíva doplňa a posilňuje prácu, ktorú sme robili na úrovni EÚ za posledné roky, tvoriac e, dialog oboma smermi s mestami a miestnymi samozprávami k integrácii. Migrácia to nie sú slova, to sú akcie, konkrétne akcie. Preto e, aktívne podporujeme e, miestne e, samozprávy pri ich integračných snahách formou financovania vo všetkých oblastiach politík na úrovni EÚ. V rokoch 2015 až 2017 azylový migračný a integračný fond spolufinancoval 4800 opatrení s cieľom pomôcť integrácii občanom tretich krajín všade v EÚ. Chcem jednu vec povedať jasne. Toto je podporovania, podporovania financovanie e, s migrantmi, kde podporujeme tých, ktorí sú tu legálne. Nie je to financovanie, ktoré by sa odoberalo občanom EÚ. Ak chceme našim spoločnostiam a ekonomikám pomôcť v e, prekvitaní, musíme podporovať všetkých tých, ktorí sú súčasťou tejto spoločnosti. Ide o to, aby všetkým prospievala diverzita. My vieme, že prístup k fondom EÚ môže byť náročné pre národné orgány, osobitne tie, pokiaľ ide o tie menšie. Preto financ, e, táto akcia by mala byť, alebo táto, tento nástroj by mal byť pre ne disponibilný čoraz viac v rokoch, e, do roku 2027 a narastať. Dámy a páni, som presvedčený, že teraz, keď toky e, nelegálnych príchodov e, pristahovalcov klesli na úroveň spred krízy. Máme tu určitý, e, určitú situáciu, kedy sa musíme venovať e, tým, ktorí sú tu. Nepotrebujeme vám vysvetľovať, prečo je to dôležité. Musí, potrebujeme však vašu pomoc, aby ste vašim národným vládam vysvetľovali, tieto fakty. Prosím, buďte v týchto otázkach aktívni. Nezabúdajte, že ako predstavitelia regionálnych e, samozpráv máte veľmi silný hlas v neposlednej miere, poznáte situáciu v teréne. Vy ste tými, ktorí majú e, rozhodne právo hovoriť o týchto veciach a žiadať si podporu a dlhodobé riešenia. Ak totiž e, sa nezmení nastavenie a retorika Európa sa dopustí tých istých chýb ako v minulých desaťročiach. A tieto chyby sme nezacítili len v komunitách migrantov, zacítili sme ich aj v našej spoločnosti ako celku. Váš hlas bude dôležitý i v budúcich európskych voľbách. Migrácia a integrácia bude výrazne diskutovaná počas volebnej kampane a je tu riziko vytvorenia ešte väčších rozkolov. My všetci máme tu zodpovednosť naďalej pracovať k, smerom k inkluzívnej Európe na prospech všetkých našich občanov. Váš hlas je dôležitý. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Maintenant, j'ai Ďakujem pekne, vážený pán komisár. A teraz dám slovo pani Mančinelli, ktorá je starostka mesta Ankora, ktorá bola zvolená za starostku, výťazku a teraz zostane slovo pani starostka, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som veľmi rada poďakovala pánovi Lambercovi za to, že ma pozval na vaše plenárne zasadnutie. Je mi nesmiernou cťou sa môcť dnes zúčastniť vášho zasadnutia. Samozrejme zdravím aj pána Avramopulosa, zdravím vás všetkých a najmä e, sa najmä chcem pozrieť pána Somersa, ktorý bol tiež e, laureátom ceny Svetový primátor, takže Téma, o ktorej ste hovorili, je témou komplexnou a ja sa pokúsim teraz za krátky čas pohovoriť aspoň o tých najdôležitejších aspektoch. Najprv otázka integrácie tých, ktorí žijú v mojom meste. Ďalej sa budem zaoberať e, často nekontrolovanými tokmi migrantov, ktorí prichádzajú práve v tomto období z Afriky a ktorých počet exponenčne narastal za uplynulé roky. Ankona je fantastické mesto na brehu Jadranského mora. Je to, je to naozaj nádherné miesto. Je to, je to mesto, ktoré sa identifikuje so, so svojim okolím. Ležíme na brehu mora máme mm, nádej tam najkrajšie jachty na svete a Ankona má obrovské kultúrne, historické dedičstvo a 14 našej populácie sú cudzinci a ide o vyše 100 rôznych etník nezažívame ehm, problematické situácie, ako sú, to, ako sú toho svetkami napríklad veľké mesta. Pán, pán komisár hovoril o každodenných problémoch a samozrejme tomuto, týmto problémom čelíme každý, každý deň. A integrácia je veľmi potrebná pre nás všetkých, ale ne, ide o proces, ktorý určite nie je automatický. Ide o proces, ktorý je dlhým procesom, vyžaduje si veľa zdrojov. Napríklad e, je školy sú dôležité, základné školy, kde prebieha vzdelávanie detí, kde vzdelávame občanov. Um, jednotlivých aspektoch je veľmi dôležité vyškoliť náležitým spôsobom aj učiteľov. Samozrejme sú tu potom aj európske programy. My, my sme naštartovali niekoľko iniciatív a programov, ktoré sa týkajú integrácie. Využívame v úvodzovkách aj ďalší, aj ďalší dôležitý kanál pre integráciu a e, sú tu sú práve dôležité ženy, matky, teda tie, ktoré sa zúčastňujú aj na našich jazykových kurzoch. To je základný nástroj integrácie, teda jazykové kurzy, občianská náuka. A toto všetko nápomáha k tomu, aby sa prekonali problémy v súvislosti s migráciou, pokiaľ je riadená a kontrolovaná ale bohužiaľ v prípade nekontrolovateľnej migrácie tomu tak nie je. Tie migračné toky silnejú a na mnohé, mnohé miesta na svete sťažujú ľuďom, aby v nich žili a začínajú sa sťahovať a Európa ich nedokáže prijať všetkých. Otvorené prístavy áno, ale to nemôže znamenať i otvorené hranice. Otvorené prístavy znamená zachraňovať ľudské životy, reagovať, e, keď dôjde k incidentom na mori a keď ľudia potrebujú našu pomoc. Treba ale samozrejme samozrejme korigovať tieto toky, treba spustiť aj príslušnú politiku pre africký kontinent. Politiku, ktorá povedie k zlepšeniu života na tomto kontinente. Každá krajina Európskej únie má svoju zodpovednosť, svoju zodpovednosť hostiť sa um, a pomôcť v takýchto situáciách. A tí, ktorí nechcú na seba prevzať takúto zodpovednosť, nemôžu tvoriť súčasť Európskej únie. Nemôžeme byť e, suverénni len vtedy, keď sa nám to hodí. Nemôžeme byť suverénni a vybrať si, kedy dovolíme niekomu vstúpiť na naše územie. Možno, že Možno, že sú tu aj krajiny, ktoré delokalizujú, um, ktoré delokalizujú svoju činnosť aj do iných krajín a na základe toho vlastne znevýhodňujú pracovníkov vo svojich krajinách. Takže musíme byť zodpovední, musíme postupovať zodpovedne a naozaj si na plecia brať túto úlohu, keď treba konať. Európa musí, Európa musí mať jednotné pravidlá pre všetkých, či už ide o migráciu alebo zamestnanecké práva. Len takýmto spôsobom sa bude môcť v rámci tretieho tisícročia vyriešiť aj ten prísľub, ten, ten prísľub, ktorý vystáva zo základných hodnôt. Územná samozpráva, ako hovoril pán komisár, môžu toho urobiť veľa. A je potrebné, aby sme postupovali aj v oblasti integrácie, aby sme reagovali a snažili sa skorigovať tie tú politiku, ktorá je nesprávna, aby sme sa snažili bojovať proti tým, ktorí, ktorí sejú nenávisť a ktorí, ktorí sú, sú za nesprávnu, škodlivú politiku potrebujeme viac zdrojov, viac organizovanej politiky s tým, že treba uznať, že problémom je a bude problém e, nového storočia, ktoré nás čaká. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup, euh, madame. Ďakujem veľmi pekne pani Mancinelli a teraz dostane slovo ďalší rečník. A pán komisár musí odísť o štvrtej, takže chcel by som mu dať ešte možnosť, aby zareagoval na vystúpenia našich hostí. Teraz zostane slovo pani Barbara Duden predsednička výboru CIVEX. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, už v minulosti sme mali viackrát príležitosť hovoriť o tejto dôležitej téme integrácia migrantov a je tu veľká potreba, aby sme čo najúžšie spolupracovali medzi jednotlivými úrovňami Európskej únie, aby sme prebrali tú zodpovednosť. Ďakujem pekne ešte raz za túto podporu a skutočne sa teším z toho, že dnes takýto symbolický krok môžeme urobiť tým, že vlastne spúšťame túto našu iniciatívu mesta a regióny v smere in, in, integrácii. Nemáme pred sebou žiadnu inú alternatívu. Ak sa pustíme do tejto záležitosti rozhodne a našim úspechom nakoniec nebude iba vyriešenie tohto problému, ale zároveň to bude vlastne aj taký základný kameň pre ďalší rozvoj našich spoločností. Nejde tu pri integrácii o to, aby sme sa venovali iba tým, ktorí práve prišli, to predovšetkým o to sociálne pojivo ako také, pretože inak by sme to uľahčili tým, ktorí chcú posilňovať tieto rozkoly sociálne tým, že hovoria, že pre migrantov máme peniaze a pozornosť a pre nás iba vyhranenie a marginalizácia. Preto potrebujeme diskusiu o integrácii a potrebujeme nástroje, ktoré by ju podporovali na to, aby sme bojovali proti sociálnej nerovnosti medzi jednotlivými regiónmi v Európe Európskej únie. A chcela by som ešte raz povedať, že Európska únia skutočne má už úspechy za sebou. Ja pochádzam z Hamburgu, nie je to nejaké malé ani chudobné mesto, ale práve v takom meste ako Hamburg vidíme tie dopady týchto sociálnych rozkolov ako najväčšie nebezpečie, pokiaľ ide o e, spojenie našej spoločnosti. V Hamburgu máme skutočne veľmi veľa dobrých úspešných projektov, ale takisto sme mali aj intenzívnu spoluprácu s partnermi v Európskej únii aj spoza hranice Európskej únie. Odhľadnúť od toho, z aká veľká je naša komúna alebo náš región, my všetci potrebujeme túto komunikáciu a vymieňanie overených postupov. Ja dúfam v každom prípade, že táto iniciatíva výboru regiónov bude ďalším prvkom, ktorý prispieje pozitívne k riešeniu tejto situácii a že podporí komisiu aj budúcu a týmto vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne a týmto dostane slovo pán Manius Bertson ktorý je predsedom eh, zhromaždenia regionov Európy. Ďakujem veľmi pekne. Naše zhromaždenie si hodnotí veľmi a považuje túto spoluprácu s výborom regiónov. Eh, máme veľmi dobrú spoluprácu s výborom regiónov v rámci Európy. Za ostatné roky Európa musela čeliť bezprecedentnému prítoku migrantov a utečencov Zatiaľ čo celkové tie toky migrantov možno teraz trochu znížili sa, ale predsa len je tu ten tlak aj naďalej vidíme, akým spôsobom sa dostávajú migranti do Európy, po ktorých trasách. Pre európske regióny je momentálne priorita, aby sme pomohli riešiť túto situáciu. Uvedomujeme si, že tie štáty, ktoré sú v prvej, e, v prvej línii, ktoré sa musia s týmto vysporiadať, si zaslúžia našu, našu pomoc. Musíme pomôcť zároveň aj pri integrácii utečencov, musíme prispieť ich sociálnej, hospodárskej inklúzii do spoločnosti, začleniť sa do spoločnosti. My si myslíme, že Európa z tohto môže vyzísť iba posilnená naše e, členské regióny si stanovili túto aktivitu za prioritu na to, aby sme zriadili task force e, na to, aby sme tieto aktivity podporovali a sústredili sa na projekty, ktoré budú viesť k výmene overených postupov a riešiť tieto výzvy, a zároveň podporovať ďalšie formy začlenovania prostredníctvom projektov z Európskej únie pokým Európska únia národné vlády neposilnia ten systém podpory migrácie a nepodporia finančnú podporu regiónom na to, aby tieto realizovali tú kľúčovú úlohu v rámci integrácie tých, ktorí prichádzajú na naše územie a vytvorili inkluzívne spoločnosti, bude aj naďalej ťažké, pokiaľ ide o snahu uspieť v tejto snahe vyriešiť problém migrácie a podporovať diverzitu a vytvárať koheznú spoločnosť. A preto naše grémium víta iniciatívu výboru regiónov, pretože toto ponúkne regiónom a, municipa- a, a e, miestnym celkom platformy na to, aby podporovali tieto aktivity. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo Eleny Lukajdu. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne. Na úvod by som chcela povedať, že Cyprus v ostatnom čase dosiahol najväčšie čísla, pokiaľ ide o príchod migrantov. V hlavnom meste v Nikozii sa snažíme podporovať tieto migrantov, ktorí prichádzajú a založili sme organizáciu, ktorá má teda neziskový cieľ snažíme sa v tejto oblasti presadzovať jednotlivé prvky sociálnej politiky. Zasadzujeme sa teda za spoločnosť, aby tam nebol nikto marginalizovaný. Našim hlavným heslom je právo pre všetkých. Týmto spôsobom sa realizujú viaceré programy. Máme tam programy pre zamestnanosť, psychosociálna podpora, celoživotné vzdelávanie, začlenenie do pracovného života, sociálne začlenenie pre skupiny, ktoré si vyžadujú mimoriadnú ochranu. Ak bude táto podpora zabezpečená, tak migranti a utečenci budú aj naďalej môcť byť vnímaní ako príspevok alebo obohatenie našej spoločnosti. Nikózia je mestom, ktoré už častokrát bolo na križovatkou viacerých kultúr, je to taký taviaci sa koto a Snažíme sa hľadať riešenia pre tú integráciu. A preto spolupracujeme aj s jednotlivými fondami Európskej únie pre podporu azylovej politiky. Podporujeme viaceré opatrenia, pokiaľ ide o podporu migrantov, ale zároveň e, ide aj o finančnú podporu, pokiaľ ide o centra migrantov. Podporujeme také veci ako kreatívne centra, kde spolupracujeme na úrovni regiónov Organizujeme pracovné dielne, workshopy, kde spolupracujeme s organizáciami, ktoré podporujú deti. Takže na druhej strane podporujeme aj kultúrne a športové aktivity. Miestne obyvateľstvo je v podstate takýmto spôsobom v kontakte s migrantami. Máme špeciálne programy aj pre deti. Sústredíme sa predovšetkým na kultúrne osobitosti krajiny pôvodu týchto detí. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Betankur pre, eh, jedno, eh, pre eh, hraničné regióny. Nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, keď hovoríme o migrácii, čo vnímame ako určitú výzvu pre naše spoločenstvo a pre medzinárodné spoločenstvo, naša organizácia prezentuje, prezentuje tie regióny, ktoré sú priamo konfrontované s, touto, s týmto problémom. Venujeme sa otázke migrácie skutočne viacerými spôsobmi a snažíme sa zareagovať špecifickým spôsobom eh, na túto situáciu tým, že eh, eh, na viacerých úrovniach na viacerých úrovniach sme spustili pracovné skupiny vo viacerých krajinách, či už ide o krajiny pôvodu, tranzitné krajiny alebo aj krajiny Európskej únie. Mali sme tu čest privítať aj predsedu Európskej komisie. Táto skupina prináša konkrétne e, riešenia pre tieto výzvy. Chcel by som zdôrazniť to, že je tu potreba na to, aby sme zdôraznili úlohu regiónov, pokiaľ ide o integráciu utečencov, na to, aby sme posilnili členské štáty a Európsku úniu. Práve pokiaľ ide o politiku migrácie, tam už dlhšie e, sledujeme e, snahu využívať finančné prostriedky zo strany Európskej na to, aby sme túto situáciu lepšie zvládali. Nestačí e, však to, čo sme doposiaľ urobili, pretože vidíme, že táto situácia z geopolitického hľadiska je veľkou výzvou v viacerých krajinách a preto sa snažíme e, znásobovať tie iniciatívy, ktoré robíme, znásobovať tie overené postupy, znásobovať tie kapacity, ktoré máme vytvorené na riešenie týchto problémov. A toto je vlastne dôvod, prečo aj naďalej chceme spolupracovať s výborom regiónu, na to, aby sme prispievali k jeho práci Napríklad pokiaľ ide o poslednú správu, ktorá sa týka úlohy regiónov, takisto aj pokiaľ ide o kľúčové odporúčania do budúcnosti a o možné finan- spôsoby financovania po, pre obdobie po roku 2021, a to na viacerých úrovniach Európskej únie. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Barcomos. Pán Barcomers. Ďakujem veľmi pekne. Skutočne sa teším a naša skupina sa teší z tej iniciatívy miest a regiónov za integráciu. Ako vidíme, viaceré mesta si v, v súčasnosti uvedomujú, že žijeme v ťažkej situácii a musíme sa s tým vysporiadať. A migrácia sa vníma často ako negatívna záležitosť, ale môže to byť pridaná hodnota, preto musíme sa navzájom jeden od druhého učiť. Sieť medzi mestami môže pomôcť pri vymieňaní overených postupov. Čo však musíme urobiť, je, že dáme migrantom zručnosti na to, aby participovali aktívne aktívne na našich spoločnostiach. Musia mať možnosť naučiť sa jazyk, inak budú izolované, majú takisto možnosti na pracovnom trhu a musia byť súčasťou našej spoločnosti. Avšak zároveň musíme urobiť úsilie na to, aby sme bojovali proti segregácii v našich mestách. Pretože častokrát hovoríme o diverzite ako o pridanej hodnote, ale v podstate ako to vyzerá v reáli, žijeme ako keby v takej monokultúrnej e, spoločnosti a diverzita ako taká môže byť pridanou hodnotou, ak to bude súčasť našho každodenného života. Ak skutočne budeme stretávať ľudí a budeme sa stretávať s ľuďmi rôzneho pôvodu. Jedna z vecí, ktoré musíme opustiť, to je také komunitárne zmýšľanie. Ak sa pozrieme napríklad naše mesta, tak sú tu tendencie rozdielovať mesta na určité skupiny, na určité komunity, redukujeme ľudí iba na jednu identitu, dávame ich do ako keby takých škatuliek a tieto potom označujeme. A niekedy vidíme, že ľudia sú v podstate predmetom diskriminácie, na druhej strane zase vidíme ľudí, kde sú zneužívaní sociálnym systémom, ale v podstate v realite sme častokrát slepí, pokiaľ ide o pozitívne e, rolové modely. A v týchto mestách máme veľa príkladov. Máme ľudí, ktorí môžu prispieť k tomu, aby sme preklenuli tieto predsudky a môže to byť pridaná hodnota pre našu spoločnosť. Toto označovanie ľudí, to musíme prestať. Musíme akceptovať to, že ľudia majú rôzne identity a to zároveň. Aj toto môže byť pridaná hodnota. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, samozrejme musíme vychádzať z našich spoločných hodnot, našej spoločnosti musíme ich obhajovať, ale jedna z tých kľúčových hodnot našej spoločnosti je to, aby sme bojovali bojovali proti rasizmu a diskriminácii a častokrát na populistickej stránke vidíme, že toto je takisto ten populizmus je takisto súčasť našej západnej, e, západného zmýšľania, ale my musíme dať každému možnosť, aby žil svoj život v dôstojnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je Pietro Pučio. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, signor. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení primátori, vážení hostia, je mi cťou, že sa môžem dnes na vás obrátiť. Ja zastupujem regióny Európy aj pokiaľ ide o našu novú iniciatívu Naša rada zastupuje viac ako 100 tisíc miest a obcí a počas uplynulých rokov sme pracovali na zlepšenie situácia migrantov. Pracovali sme na tom, aby mohli byť lepšie do spoločnosti zaintegrovaní. Samozrejme, reakcia EÚ sa musí riadiť určitými kritériami nesmieme zabúdať na miestne a regionálne hľadisko, pretože, integráciu na, pretože integráciou na miestnej úrovni môžeme úspešne završiť len vtedy, ak budú naše mesta a obce inkluzívne. Ďalej si musíme vymieňať osvedčené postupy aj z pohľadu lepšieho prístupu alebo úspešnejšieho čerpania európskych finančných prostriedkov. Samozrejme, máme aj ďalšie ciele a toto všetko ehm, posilňuje naše presvedčenie, že táto iniciatíva je krokom správnym smerom, že nám všetkým ide o zlepšenie situácie a vzhľadom na blížiace sa európske voľby, vo chvíli, kedy niektoré členské štáty, niektorí politici chcú využívať migráciu ako, ako prostriedok na to, ako by potierali naše spoločné hodnoty, e, boli občania vlastne v, v prvej línii pri pomoci migrantom. E, my sme veľmi aktívnym členským štátom, pokiaľ ide o územnú agendu, ktorá pracuje na presadzovaní princípu partnerstva. My e, sme navrhli aj mnohé konkrétne návrhy v tejto oblasti. Nech sa páči, máte dve minútky a vy ste už prekročili svoj čas, ako som povedal, pán komisár e, má dôležité stretnutie a musí čoskoro odísť. Takže chceme dať naozaj e, slovo všetkým tým, ktorí ešte nehovorili. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, začnem naozaj veľmi dôležitou pripomienkou. Vrátim sa k tomu, čo povedal pán Somers. Všetko je o hodnotách a princípoch naše demokracie z takýchto hodnot vychádzajú a práve migračná kríza spochybnila podľa niektorých tie hodnoty a princípy, na ktorých sme vybudovali našu Európsku úniu. Ja ako komisár som neustále bol konfrontovaný s touto situáciou a teraz vo svetle nadchádzajúcich volieb čelíme nárastu populizmu. Populizmus, nacionalizmus, to všetko podkopáva európsky projekt. Takže keď hovoríme o komisii či iných inštitúciách, sme obhajcami, ochrancami európskeho projektu. Ďalej tu bola položená otázka. Dovolte mi poskytnúť podrobnejšie informácie k tomu, čo komisia robí, ako postupuje. Komisia od samotného začiatku podporovala iniciatívu výboru regiónov s tým, že mobilizovala a pomáhala a podporovala miestne orgány v oblasti integrácie, tak ako som uvedol počas svojho úvodného vystúpenia. A na tento účel práve komisia e, skoordinovala partnerstvo pre územnú agendu, akým je, ako, je naz, ako je nazývané. E, a spolupracovali sme pri tejto plešťosti s mestom Amsterdam. Podporovali sme mesta a regióny cestou príslušného financovania. Komisia samozrejme s vašim výborom aj v minulosti na tejto téme spolupracovala, preto túto iniciatívu vítame. Táto iniciatíva určite vydláži, vydláždi cestu aj k ďalšej spolupráci do budúcna na tejto téme. Ďalej tu odznela otázka. Um, pýtali ste sa na konkrétny príklad dialogu, no ale um, inkluzívne partnerstvo um, je veľmi dôležité a toto partnerstvo zoskupuje miesta, regióny aj Európsku komisiu a spoločne pracujeme týmto smerom. Od samotného začiatku um, táto spolupráca, respektíve táto spolupráca pred 5 rokmi neexistovala, ale dnes je realitou. A dnes dokážeme podporiť finančne, priamo, prakticky. Komisia e, respektíve výbor regiónov je veľmi aktívnym členom tohto partnerstva a ja by som preto vyjadril srdečnú vďaku predsedníctvu a vám všetkým za to, že spoločne budujeme toto partnerstvo. O pár týždňov v máji sa bude po druhý krát konať ehm, Urban Akadémia, ktorá sa bude venovať e, týmto otázkam. E, tohto podujatia sa budú zúčastňovať odborníci z miestnej regionálnej úrovne. Pokiaľ ide o financovanie integrácie, nuž tu navrhujeme značný nárast Európskeho fondu pre migráciu a hranice a tento nárast bude, o tri, bude trikrát e, vyšší, než je tomu teraz a dokonca e, budú existovať aj konkrétne tematické priority. Jednotlivé e, je nesmierne dôležité, aby tam, kde vyvstane v teréne potreba, aby miestne orgány mohli spoločne s národnými orgánmi si skoordinovať na základe potrieb a aby sa mohli ubezpečiť, že dôjde k potrebnej integrácii. Teraz zareagujem po grécky na to, čo odznelo. Veľmi pekne Ďakujem. Je veľmi je známou skutočnosťou. Ja viem, navštívil som región, o ktorom ste hovorili a rád by som ocenil to, čo robí mesto Nikozia za to, ako oni presadzujú takúto iniciatívu. Je to vynikajúci príklad, je to malé, je to malé um, mesto, naozaj sa venuje náš tým spôsobom tejto téme a Okrem toho, ak by, okrem toho si myslím, ak by vlády počúvali lepšie miestne regionálne orgány, tak by vládli lepšie a vládli by vychádzajúc z hodnot a princípov. My, samozrejme, my vás samozrejme budeme bezpomienečne podporovať v tom, čo robíte na Cypre. Ja viem, že teraz je Cyprus pod veľkým tlakom. Nevieme, čo prinesie budúcnosť a Cyprus je, je e, na okraji. Viem, že nevždy je situácia stabilná. Prosím, preto ubezpečte vaše, vašich kolegov o našej podpore. Takže pokiaľ ide o integráciu, dovolte mi ešte uviezť, že je nesmierne dôležité, poinform... Treba samozrejme, pokiaľ ide o fondy, my sa snažíme o posledne ešte jednotlivé doplnkové charakteristiky, snažíme sa pracovať na prioritách a o týchto témach, akým je napríklad migrácia a podobne. Toto všetko sú otázky, s ktorými sa počíta v rámci fondov. Napríklad, eh, ak Komisia navrhuje v prípade Európskeho sociálneho fondu tzv. globálnu obálku 1 miliardu 100 miliónov, ktorú bude možno využívať na jednotlivé kroky v súvislosti s sociálnou koheziou, integráciou na pracovných trhoch a Samozrejme bude možné eh, si týmito finančnými prostriedkami pomôcť aj pri integrácii. Rád by som ďalej ešte vyjadril srdečnú ďaku za Európsku komisiu za to, že váš výbor nás vždy od začiatku podporoval v našej práci a dnes e, konečne môžeme povedať, že sa nachádzame ďalej než pre 4 rokmi. Podaril sa nám značný pokrok a ja si myslím, že do budúcna bude Európa lepšie pripravená na to, aby mohla čeliť tomuto javu, ale nezabúdajme na to, čo je veľmi dôležité pre nás a to, že na, v rámci tej prvej vrstvy, tej prvej línie správy Eh, samozprávy. Eh, sú to práve miestne regionálne orgány, ktoré sa týmto problémom stretávajú. A ešte raz vás ubez, chcem ubezpečiť o, o našej podpore praktickej, finančnej, prevádzkovej. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc, podporu. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Chers collègues, nous continuons maintenant notre discussion. Kolegovia, teraz dám slovo kolegovi Karl van Loomovi. Dank u wel, meneer de voorzitter. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ja chápem, že samozrejme pán komisár má veľmi nabitý program, ale e, zároveň aj pravdou, že potom túto diskusiu môžeme viesť len tak polovičate. Samozrejme, táto situácia prináša veľké výzvy pre naše obce, mesta, vyššie územné celky. Ak budeme chcieť z migrácie urobiť niečo pozitívne, tak je veľmi dôležité, aby sme sa zasadzovali o za aby sme podporovali povinnú integráciu novo prichádzajúcich migrantov. Eh, mm, oni sa musia stať pomerne rýchlo súčasťou našej spoločnosti. Tu v Európe máme skúsenosti u nás doma. Máme tu integračný projekt už po mnohé roky a takáto integrácia musí vychádzať z troch pilierov. Poprvé sú to jazykové znalosti, novoprichádzajúci sa musia pomerne rýchlo naučiť jazyk v príjmacej spoločnosti musia vedieť komunikovať, musia vedieť komunikovať s úradmi, s obcom mm, v rámci samozpráv, aby sa mohli uchádzať aj o pracovné príležitosti. Ďalej je tu otázka občianskej integrácie. Musíme im vysvetliť, aká sme spoločnosť, aké tu platia pravidlá, na akých hodnotách staviame, aké práva a povinnosti každý v našej spoločnosti má. A po tretie, Eh, kariéra, kariérna orientácia. Je treba sa pozrieť eh, na potreby a vyhliadky do budúcna jednotlivých mm, príchodzích a treba sa pozrieť na to, k akému pracovnému miestu by sme ho mohli viesť a je dôležité mať na to pripravený rámec. Každý novo príchodzí má iné možnosti, iné potreby a nemôžeme sa im prispôsobiť, nemôžeme sa tomu prispôsobovať paušálne, ne, lebo to by samozrejme nepomohlo ani, ani, ani tým, ktorí prichádzajú, ani tým, ktorí ich do, do e, spoločnosti príjmajú. Takže samozrejme je dôležité sa nad týmto všetkým zamyslieť a oveľa hlbšie než kedykoľvek predtým. Teraz mene Združenia Eurocities, Matias de Clark. Veľmi pekne ďakujem za Eurocities. By som rád veľmi pekne poďakoval pán predseda za pozvanie moc medzi vami vystúpiť e, k tejto dôležitej téme. E, vystupujem tu za 140 miliónov európskych občanov, e, ktorých zastupujeme. Počas uplynulých eh, rokov priorita, prioritou bola integrácia migrantov na eh, pracovných trhoch, ale eh, len takéto zacielenie nestačí inklúzia musí byť širšia. Treba pracovať na na prístupe k vzdelaniu, treba pracovať eh, na ďalších aspektoch. Po druhé, mesta inovovali a pripravili úspešné prístupy k tomu, ako by integrácia mohla fungovať mnohé mestá majú zriadené ad hoc skupiny, kto, skupiny pracovníkov, ktoré sa venujú presne týmto aspektom. Napríklad mesto Chent zriadilo takúto pracovnú skupinu a tá, tá, pracuje, tá pracuje ako prepojenie medzi jednotlivými skupinami. Po tretie, mestá môžu pomôcť bojovať proti negatívnej retorike. Ehm, Eurocities ehm, je tou platformou, kde všetky mestá môžu využiť plne svoj potenciál a ešte na záver, pán predseda, mestá potrebujú lepším spôsobom spolupracovať ehm, s národnými regionálnymi orgánmi Mesta môžu určite toho priniesť veľa na európsku úroveň a my veríme v rámci Eurocity, že dokážeme veľa získať zo systematickejšej spolupráce medzi mestami, EU inštitúciami a národnými orgánmi. Veľmi pekne ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz má slovo kolega Bianko. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme za túto iniciatívu, pretože výbor regiónov dnes preukazuje, že ehm, tu, sa tu zaoberáme jednou dôležitou vecou, o ktorej bude závisieť aj naša budúcnosť. Pred pár týždňami eh, na severe Talianska autobus, ktorý mal namierené do školy, respektíve mal priviesť deti do školy, bol unesený šoférom tohto autobusu, ktorý potom následne môžete to videli v novinách, ktorý bol, ktorý bol migrantom. A pochopiteľne tento obraz um, takejto osoby, ktorý unies, ktorá uniesla e, autobus, e, určite vytvorila e, strach a áno, mohlo dôjsť k obrovskej tragédii, pretože táto osoba chcela e, zapáliť e, tento autobus, ale jedno z detí, ktoré, ktoré boli unesené, to, tomu sa podarilo e, zavolať e, policiu a toto dieťa bolo tiež migrantom a e, to, Ide o chlapca, ktorý hovorí perfektne po taliansky, cíti sa byť Talianom a preukázal obrovskú odvahu a inteligenciu. Um, pán, Pa, pán predseda, diskutujme o politikách pre migrantov. Ja by som rád ešte porozprával o skúsenostiach môjho mesta Katania. My sme, my sme venovali prostriedky do takého opusteného priestoru a premenili sme ho na sad a spolu, spolupracovali sme mm, zapojili sme toho, do, do toho 20, 20, e, detí, 20 talianských detí a 20, 20 e, e, detí um, z migrantského prostredia. No a všetci vlastne pracovali na tomto priestore a spoločne, spoločnou prácou prispeli k tomu, že vytvorili nový, no, nový priestor. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo kolega Hans Jansen. Eh, Vážený pán predseda, kolegovia, len v stručnosti pridám sa k predrečníkom. Vzory eh, musíme neustále rozvíjať. Mám na mysli môj región Brabantsko, kde spolupracuje 8 regiónov a my sa snažíme e, všetkým tým, ktorí vstúpia do našich azylových centier, povedať, pýtame sa ich, prečo smerujú k nám do Holandska, aké prinášajú kompetencie, aké možnosti vidia eh, v oblasti ubytovania eh, a práce v našom regióne, aby sa to riešilo eh, národne, pardon, regionálne v našom regióne. V každom prípade Eh, hoď je to i prácne, eh, posúvame sa ďalej a potom je dobré, keď v konečnom dôsledku za mnou prichádzajú ľudia do môjho úradu a eh, žiadajú si o holandské štátne občianstvo a tvrdia, že naozaj sú veľmi vďační za to, že te, mohli za sebou zanechať ťažký čas s veľkými traumami, a že sa mohli stať členmi spoločnosti. Dôležité je tu naozaj, pán predseda, nájsť platformu pre všetkých, všetky tieto dobré vzory e, našeho súžitia. Dôležité je, aby sme sa nezameriavali na to negatívne, ale hlavne na to pozitívne. Teraz pán De Costa. Ďakujem, pán predseda. Už som po 7 rokov členom tohto výboru a táto téma je určite témou, ktorá sa posúvala za tých posledných 7 rokov, pretože väčšina na regionálnych združení, ktoré sú zastúpené v výbore regionov, e, žijú touto témou Ťažko je tu nejaký región, ktorý si nekladie tieto otázky a nepríjima v tejto súvislosti rozhodnutia. Sme, tak povediac, v prvej línii e, ide o novú metódu, ktorú potrebujeme na európskej úrovni. Novú metódu prečo? Pretože táto téma e, sa vyvíja, neustále vyvíja. Emigrácia zmení e, geografiu, intenzitu a taktiež ciele. E, pozrime sa na vývoj veci v mojej eh, v mojej oblasti eh, vo Francúzsku asi 40 kilometrov od Calais, kde situácia sa neustále vyvíjala za posledné roky. My sme tu pretože, pretože si želáme poskytnúť eh, integračné možnosti pristahovalcom, aby sme sa postarali o to, aby, že naše komúny E, e, zabezpečia kohéziu medzi tými, ktorí majú rovnaké územie. Chcem sa deliť s vami i o skúsenosť z mojej komuny, kde sa snažím zhromaždiť ľudí okolo športu. V mojej komune mladí Afgánci, Pakistánci e, za účasti našich obyvateľov z, naš, z našeho mesta vytvorili sme napríklad oddiel kriketu E, regionálne finále sa odohralo pred niekoľkými týždňami. Sant Omer, e, prvá, prvý tím e, sa umiestnil na prvom mieste, na druhom mieste potom naša dvojka, naše Bčko a potom všetky ostatné. Teda tento, tento, toto družstvo ktoré pôvodne bolo len z mladých migrantov, si vytvorilo vytvorenie letnej akadémie kriketu, aby sme sa otvorili iným mladým a aby sme sa postali o to, že môžu sa e, e, spoločne tráviť čas okolo kriketu. Toto je taký príklad e, pristahovalcov, ktorí sa stávajú faktorom kohezie a tým pádom príklad pre vás všetkých. Ďakujeme. Teraz kolega Rosa Subíra, kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne. Uh migračné pohyby predstavujú obrovskú výzvu, ktorá si vyžaduje odpoveď na miestne, regionálnej a štátnej úrovni. Samozrejme, vyžadujú si aj rozhodnutia na úrovni Európskej únie, ale často takéto rozhodnutia buď neexistujú, alebo jednoducho nenáležitým spôsobom reagujú na túto situáciu. No a tento deficit sa potom odráža v tom, že členské štáty sa nedokážu dohodnúť. A tu by som rada vyjadrila jedno svoje presvedčenie. Uh, na, regionálne vlády e, sú, e, sú strategickým spojencom vlád a Európskej európskej úrovne. Dovolte mi dva príklady. Na jednej strane tu máme návrh baskickej vlády, a tento návrh vychádza z princípu spoluzodpovednosti. A ide tu o návrh konkrétneho mechanizmu, ktorého cieľom by bol spoločný postup pri príjmaní migrantov. No a tu ide vlastne o spoločné úsilie, ktoré by sa opieralo o jednotlivé aspekty napríklad o zamestnanosť, daňové otázky a podobne. My napríklad, my lokálne vlády poinform- predložíme e, náš návrh e, vláde a Európskej únii a mm, musím povedať, že naša vláda začala pilotný pilotný projekt v súvislosti s národnou vládou, pokiaľ ide o príjmanie migrantov. Do tohto projektu samozrejme sú zapojení aj občania a platformy občianskej spoločnosti. No a o čo ide? Počas jedného roka um, pracujeme na integrácii, na pomoci um, um, piatim rodinám a to je len taký príklad a myslím si, že i na týchto príkladoch a tom teda, o ktorom hovoril zástupca Citizen Region, sú príkladom toho, ako sa, ako v rámci regionov pracujeme na, to, na tejto situácii. Keďže vidím ešte, že 11 chcú vystúpiť a vzhľadom na to, že musíme rešpektovať e, vyhradený čas, musíme totiž skončiť e, e, našu prácu 18.30 tak vám avizujem, že rečnícky čas teraz skracujem na jednu minútu. Ďalším rečníkom je naš, náš kolega Guido Wolf. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, eh, chcem sa veľmi poďakovať za túto rozpravu Myslím si, že práve vysoká hodnota komún a regionov vo oblasti integrácie sa e, tu dostáva k slovu. Je to východisko pre úspešnú integráciu, to sú naše spoločné hodnoty a tieto hodnoty našu spoločnosť držia pohromade a stanovujú pravidlá našej, e, našemu súžitiu a tí, ktorí k nám prichádzajú, očakávame od nich, že budú tieto pravidlá dodržiavať. Musíme ich tým pádom aj posúvať ďalej. V Báden-Württembersku máme povinnú výuku občianskej náuky pre e, pristahovalcov. E, 300 e, prokurátorov a e, sudcov pomáha tvorbu tohto systému. Toto sprostredkováva práva a hodnoty ich rešpektovanie e, príchodzím my tým ukazujeme, aký potenciál e, má naša spoločnosť, pokiaľ ide o úspešnú integráciu. A ja sa veľmi teším, že tu vo výbore regiónov dnes sa o takýchto e, projektoch môžeme e, rozprávať. Teraz má slovo pani Johana Mikel Leitner. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Myslím si, že všetci sa zhodneme v tom, že integrácia musí začínať u tých najmladších a najmenších, teda už v škôlke. A preto tu má, sme tu pred niekoľkými rokmi spustili projekt, kde e, sme e, nasadili pracovníkov, ktorí robia interkulturálnu prácu, E, vybavení sú e, s mnohými e, jazykmi, tvoria mosty, prepojenia medzi rôznymi kultúrami a generáciami, deť, deť, deťmi a staršími. Je to projekt integračný, tým pádom 20 našich detí v škôlkach sú totiž s migračným pozadím a to je pozitívny projekt, ako už e, e, ukázova, ukazovať, ako integrácia môže začať už od najmenšieho veku. Chcem vás vyzvať, aby ste sa v našom dolnorakúskom regióne na tieto naše úspechy pozreli. Ďakujem. Ďalším rečníkom je náš kolega Peter Kurz. Pre pán predseda, kolegyne, kolegovia, srdečná vďaka za túto iniciatívu. Za mňa chcem povedať e, ani nie tak príklady, hoci moje mesto Mannheim s 23 tisíc obyvateľmi, kde je veľké percento e, pristahovalcov, by malo veľa príkladov, ktoré by sme mohli uviesť. Chcem však vyzdvihnúť dva aspekty z pohľadu komúny. Prvý aspekt, a to si treba ujasniť, že integračná a migračná politika sa nedajú oddeliť národné štáty, ktoré v oblasti migračnej politiky sa starajú o to, aby časť migrantov mali taký zlý právny štátus, že sa nedajú integrovať, že nemôžu sa integrovať na pracovný trh či v vzdelávanie, že vlastne spôsobujú našim komunám škodu. Ten druhý aspekt, ktorý chcem spomenúť, je ten, že medzinárodne e, hovoríme o mestách príchodu alebo o štvrtiach príchodu. Potrebujeme teritoriálnu politiku pre tieto, prícho- tieto oblasti, celostnú politiku, aby neboli len pri, e, e, pri, neboli len výlučne pre pristahovalcov, ale pre všetkých ľudí, ktorí v tej oblasti žijú. Teraz má slovo kolegyňa Anna Maďar. Ďakujem pekne. musím povedať, že e, bohužiaľ je tomu tak, že e, osoby, e, že hostia sú tu len na začiatku rozpravy a potom odídu. Migrácia spustila naozaj snú krízu. Občania každodenne musia tejto kríze čeliť Milióny migrantov bez dokumentov prišli na hranice. To sa všetko organizuje prevádzačmi a je to problém, ktorý majú ochrancovia hraníc a ktorý dopadá na každodenný život občanov. Niekedy je tomu tak, že Sú tu osoby, ktoré e, prídu, ale stanú sa teroristami. A to samozrejme e, e, dôležité je, aby sme podporovali ľudí nie tu v Európe, ale v Afrike. Naše prostriedky by mali byť použité na to, aby sa podporovali migranti v ich krajinách. Teraz má slovo kolegyňa eh, Martinez. Dobré popoludne, veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že tu vystáva jedna spoločná otázka a, eh, a eh, to je to je otázka migrácie. My, obce, regióny, sme si istí tým, že pre Európu migrácia predstavuje výzvu a musíme naozaj do toho do procesu integrácie zapracovať aj otázku e, rozmanitosti, otázku diverzity. My sme, e, my samozrejme sme si s veľkým záujmom, e, samozrejme aj tvárou v tvár narastajúcemu populizmu treba, treba skutočne pracovať na tejto téme zo všetkých aspektov. Pán komisár hovoril o nových finančných prostriedkoch, ktoré budú vyčlenené a podobne. A ja by som v tejto súvislosti zdôraznila aj dôležitosť dialógu, spolupráce v rámci platform. Ďakujem veľmi pekne. Merci, la parole. Ďakujeme. Teraz pán Alfonso Pleguezuelo. Veľmi pekne ďakujem. Pokiaľ ide o integráciu, nuž tá je tá je veľmi dôležitá, predstavuje aj súčasť pilieru agendy do roku 2020. Ide o to, že samozrejme nechceme nikoho nechať bokom. Ja pochádzam z regiónu Murcia, ide o južný španielský región. My sme zvyknutí príjmať migrantov na našom území. Nevždy e, prichádzajú zákonnou cestou kontextov, ale to, čo nás trápi, je to, že treba koordinovať lepšie um, politiku, respektíve to, čo sa udeje po príchode. Čiže lepšie, lepšie koordinovať integráciu Um, my si myslíme, že napríklad e, zamestnanosť je to najlepšou sociálnou politikou a e, zamestnanecká politika je dôležitá. Chceme naozaj tieto osoby integrovať. Ďakujem veľmi pekne. Uh, a Joan Calabuit. Teraz má slovo Joan Calabuit. Vystúpim po katalánsky Takže veľmi pekne ďakujem za to, že sme zorganizovali túto diskusiu. Ide o zásadnú tému a ako bolo povedané, miestne regionálne orgány sú tými, ktoré stoja v prvej línii, pokiaľ ide o príjmanie, integráciu migrantov. V prvom rade sa chcem pridať k tomu, čo tu už odznelo. Pán komisár to už povedal, že ak bude zdrojov viac, tak potom je, potom je jasné, že i regióny musia byť tými, ktoré budú profitovať z takéhoto nárastu. Musíme musíme sa venovať ešte jednej téme. Narastá čoraz viac počet maloletých bez sprievodu. A tu máme na mysli tisícky ľudí. Ďalej treba rešpektovať európske hodnoty, treba bojovať proti xenofóbii a rasizmu. Rovnako treba bojovať proti nenávisti voči chudobným a kolegyňa e, pri, e, prirovnala pred chvíľkou migráciu, ktorú som ďakujem veľmi pekne. A s tým nesú... Nós entendemos que a exclusão é um terreno fértil radicalismo. E só... Ďakujem. E, musíme bojovať proti exklúzii a bojovať proti nej možno len príslušným inkluzívnym prístupom k rastovej politike. Od roku 2018 sa na tomto pracuje U nás e, je 40 tisíc pristahovalcov z 38 e, rôznych národností. Je to 10 našeho obyvateľstva. Aj preto sme za integráciu. Integráciu, ktorá bude e, v duchu rešpektu mnohorakosti. To je iste veľké obohatenie, ktoré tu môže vzniknúť takýmto, e, takouto výmenou medzi jednotlivými náboženstvami. Preto tu si myslím, že môžeme ísť naozaj príkladom e, solidárna Európa, inkluzívna Európa. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo Pavlína Hajan. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V našom regióne je o západnej časti Fínska sme zorganizovali kurzy pre matky s deťmi z migrantského pôvodu, pretože častokrát táto situácia je pre nich veľkou výzvou. To znamená, matky prichádzajú do školy s deťmi, môžu sa takto učiť aj finštinu, dozvedia sa niečo o finskej spoločnosti alebo o tých pravidlách, ktoré treba uplatňovať na to, aby dostali príspevky na deti, alebo ako prihlásiť dieťa do školy a tak ďalej. Takýmto spôsobom teda pristupujeme k riešeniu tejto situácie a Skutočne je to populárne a má to aj veľkú podporu zo strany spoločnosti. Takýmto spôsobom ženy z domácnosti majú možnosť trochu sa integrovať viac do spoločnosti. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Per Grantwald. Tak Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ja by som nadviazal na to, čo sme tu počuli, pokiaľ ide o tému rastúcej migrácie. 30 detí, ktoré sa narodili napríklad v, mojej, v mojom regióne, sú to deti utečencov a nezamestnanosť v našej komune je zhruba na úrovni 20 práve pokiaľ ide o ľudí s migrantským pôvodom. Takže my sa snažíme znížiť túto mieru nezamestnanosti a zdôrazňujeme, že migrácia môže byť aj určitým pozitívnym signálom. Máme na to viacero príkladov a ja sa teším z toho, že tu máme takúto dnešnú diskusiu, ktorá poukazuje na to, že rast je potrebný na to, aby sme integráciu vôbec mohli realizovať. A preto je veľmi dôležité, aby počet nezamestnaných bol na tých najnižších úrovniach, pretože takýmto spôsobom sa zlepší to začlenovanie a integrácia do spoločnosti. Teším sa z tejto diskusie. Ďakujem pekne. E, ďalší prihlásený rečník. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Ja som z regiónu Molíze a len by som rád e, v skratke vysvetlil, v čom tkvie naša pozitívna skúsenosť. E, my sme prijali 3000 migrantov a poviem vám, že je veľmi dôležité dôstojným spôsobom príjmať eh, migrantov. V opačnom prípade, v opačnom prípade to, to nebude fungovať potom, pokiaľ ide o integráciu, dovolte mi doplniť už len to, čo bolo uvedené. A síce, že tali, talianské školstvo naozaj robí veľa, bežia mnohé projekty, ktoré integrujú novoprichádzajúcich e, a musím povedať, že i, i farnosti prispievajú obrovským dielom a pomáhajú pri integrácii migrantov. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup et la liste se clôture avec la... Ďakujem pekne a na záver dostane slovo pán Guido Milan. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keď chýba integrácia, tak to vedie k chudobe a k marginalizácii. No a z toho sa potom rodí rasizmus. Ide preto, eh, je, povin, je našou povinnosťou konať to znamená, že miestne regionálne orgány musia zohrávať svoju úlohu. My samozrejme oceňujeme to, že povedal pán komisár, že zdroje sú k dispozícii, ale to, to nestačí, pretože, stojí pred nami, pretože stojíme pred epochálnou migráciou a mm, ide sú tu osoby, ktoré, ktoré prichádzajú zákonne a nezákonne a um, my nedokážeme my nedokážeme zastaviť túto migráciu len tak, že pomôžeme migrantom u nich doma. Musíme sa skutočne raz ro- musíme vyčleniť skutočné zdroje na to, aby sme, aby sme im pomohli, ale tie zdroje musia byť nastavené určitým spôsobom a musia, musia mať príslušnú váhu, príslušný objem. V opačnom prípade je to len reklamný slogan. A nepomôže nám to v našej situácii. Ďakujem. Euh, ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem pekne všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii a predtým, než ukončíme tento bod programu, ešte raz by som rád dal slovo pani Mančineli na to, aby sa vyjadrila na záver. Nech sa páči. Ďakujem. Zdá sa, že vo všetkých vystúpení tu vyvstáva to, že na mnohých miestach fungujú už dobre osvedčené postupy. My, mesto Ankona, už roky organizujeme raz za rok festival v jednej, e, v jednej zo štvrtí nášho mesta, kde, kde cudzinci tvoja 30 40 e, Organizujeme tento festival a každý rok je tento festival príležitosťou na výmenu osvedčených postupov. Ide o, ide o, ide o akýsi workshop, v rámci ktorého si môžeme vymeniť eh, vymeniť dobré príklady, dobré skúsenosti, teda skúsenosti s vecami, ktoré pozitívnym spôsobom dokážu ovplyvniť každodenný život občanov. Preto, preto som vás chcela upozorniť na túto iniciatívu a nech sa páči, môžete sa, môžete, môžete sa nakontaktovať na našu rádnicu, aby vás zaujímali podrobnosti k tomuto každoročnému podujatiu. Dovolte mi ešte na záver uviezť. Myslím si, že aj vzhľadom na naše skúsenosti, tu vystáva jedna vec, že e, čísla sú dôležité. Čísla množstva ľudí, ktoré prichádzajú a množstva zdrojov, ktoré máme k dispozícii na to, aby dobré postupy e, mohli fungovať e, za určitých okolností a pri určitým tom objeme zdrojov a je to veľmi dôležité, že čo je dôležité, má dostatok zdrojov a môcť vďaka ním pomôcť zlepšiť situáciu týchto, týchto osôb. Ak, ak, pri, ak za krátky čas príde 1500 ľudí, ktoré potrebujú všetko, ubytovanie, e, zamestnanie, Eh, jednoducho za krátky čas pri malom počte zdrojov nedokáže 1500 ľudí zaintegrovať. Ak ich prie 3000, tak sa vám nepodarí vyintegrovať nikoho. Preto dobré postupy a princípy sú dôležité, ale ak nám potom nebudú sedieť čísla, tak si myslím, že potom nám nebudú stačiť ani dobré postupy a dobré skúsenosti a dobrý zámer. Takže všetko dobré, kolegovia. Teším sa na ďalšiu príležitosť, kedy si budeme môcť takto dobre podiskutovať. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup, madame. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Mančinelli. Ďakujem pekne aj za tie konkrétne príklady, ktoré ste tu demonstrovali. Myslím, že to bude slúžiť ako inšpirácia pre našu prácu v rámci našej iniciatívy, pokiaľ ide o inklúziu, začlenenie migrantov a myslím, že takýmto spôsobom ešte rozšírime ten rámec miest, ktoré chcú spolupracovať na tejto iniciatíve, berúc do úvahy, že keď už vychádzame teda z počtu 83 miest, že to už stačí. Ďakujem. Ďakujem. Kolegovia, kolegyne, týmto sa púšťame do bodu číslo 5. Je to Európsky semester a politika súdržnosti, zosúladenie štrukturálnych reforiem s dlhodobými investíciami a týmto vyzývam nášho spravodajca pána Roba Jonkmana, aby sa pridal k nám, ako aj jeho expertov a Skutočne sa teším z toho, že vám môžem oznámiť, že pani Iskra Michajlova, predsednička výboru pre regionálny rozvoj regie Európskeho parlamentu, takisto bude účastná na tejto rozprave. Ah, you. Good to Thank you Thank you. Sans tarder, je donne la parole à notre rapporteur. Ďakujem pekne a teraz bez ďalšieho odkladania by som rád dal slovo nášmu spravodajcovi. Nech sa páči. Thank you very much, uh, chair. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Budem pokračovať v mojej materinčine, v holandčine. Srdečne vás vítam. Vítam aj pani Michajlovú, vážení kolegovia, kolegyne, ctení hostia, aj hostia na balkóne, navštevníci. Nechcel by som teraz vyjadrovať príliš technicky, ale obávam sa, že tá téma ako taká je predsa len technická. Ide tu o návrh stanoviska ktoré bolo rozpracované na základe rumunského predsedníctva Európskej únie a sú tam dve otázky či kohezné nariadenia skutočne ponúkajú dostatočnú mieru flexibility pre regióny a ako môžu regióny byť viac zaangažované do toho procesu európskeho semestra. De facto vlastne ide o tri kľúčové prvky subsidiaritu, viacúrovňová správa veci verejných a partnerstvo. Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, tieto princípy sú tu veľmi dobre ukotvené na základe toho kódexu správania sa a proces európskeho semestra zabezpečuje to, že subsidiarita, viacúrovňová správa vecí verejných a partnerstvo musia byť brané vážne. A ja som rozpracovala aj stanovisko, pokiaľ ide o ten kódex správania sa, pokiaľ ide o začlenenie regiónov a komún do tohto európskeho semestra, ale zdá sa, že komisia nebola nadšená z mojej práce. Európsky parlament zasa považoval tento môj návrh za veľmi pozitívny a teraz urobila komisia návrh v tom zmysle, že európsky semester a kohezná politika, politika súdržnosti by sa lepšie mali navzájom zosúľadiť a preto regióny a obce by mali byť oveľa viac zaangažované do tohto procesu. Rok 2017 bol rok, kedy sme za, ukotvili tieto želania do toho kódexu správania sa a teraz je to relevantné. Pokiaľ ide o európsky semester, tento sa teraz dáva do užšieho vzťahu s tými nasledujúcimi semestrami. Hovorí sa tu teraz o obdobie až do roku 2027, to znamená 2021 až 2027. Európsky semester a partnerstvo, ako aj kódex správania sa, sú teda kľúčovými prvkami. Tie základy partnerstva chceme ďalej posilňovať na to, aby sme lepšie podporili aj semester samotný. Našťastie teda máme podporu Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o správu Európskej komisie v rámci Európskeho semestra, bola tu správa, kde boli formulované špecifické odporúčania ohľadne toho, ako, nacha- na- ako zaobchádzať a naložiť s finančnými prostriedkami z európskych fondov do toho obdobia do roku 2027. Je to v prílohe D. Nie je to bohužiaľ možné všade, ale potrebujeme určitú záruku, garanciu, aby komúny a regióny boli zaangažované, práve pokiaľ ide o špecifické programy v oblasti investícií. Takže Toľko, pokiaľ ide o prianie eh, zo strany Euró- eh, rumúnskeho predsedníctva. Pokiaľ ide o regióny a túto úroveň a ich zaangažovanie do týchto procesov, treba si uvedomiť, že takýmto spôsobom sa v podstate lepšie uplatňa aj lokárni partnery a toto musí byť zabezpečené na úrovni toho predmetného nariadenia. Boli predložené aj pozmeňujúce návrhy, za ktoré by som sa chcel poďakovať. Poďakujem sa politickej skupine socialistov za to, že spolupracovali. Pozmeňujúci návrh číslo 1 dokážem podporiť iba z časti, pretože tam sa uvádza to, že je teda iba scenár 1 podstate umožňuje to začlenenie regiónov a miest. To je síce na jednej strane sympatické, ale nie je to dobré, pokiaľ ide o, ďalši, o budúcnosť týchto správ. A chcel by som povedať, že ak teraz už robíme takýto druh rozhodnutia, tak by sme v podstate tie správy kolegov v budúcnosti do istej miery ohrozili. Ja sa teda teším z vašich príspevkov, pretože obohatili tú správu, to stanovisko a chcel by som sa poďakovať všetky mojej susede, ktorá sedí vedľa mňa. Skutočne sa nám podarilo veľmi dobre spolupracovať. Treba povedať, že Pani Michajlova zastáva názor, ktorý ja z celého srdca podporujem a myslím si, že táto vzájomná spolupráca je obojstranná. Chcel by som sa rovnako poďakovať aj e, kolegom z Koteru, ako aj sekretariátu a chcem sa poďakovať konkrétnym osobám z môjho sekretariátu. Vidíte, tam je Andrea. Ďakujem veľmi pekne, Andrea, za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli. A takisto ďakujem aj sekretariátu našej politickej skupiny. E, môže to znieť, ako keby sme tu mali Oscara, udelovanie cien, ale pre mňa je veľmi dôležité, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí ma v rámci tohto procesu podporovali na všetkých úrovniach a ďakujem pekne aj expertom z Holandska, Ďakujem pánovi Bartovi, ktorý skutočne odviedol vynikajúcu prácu a ja som s ním strávil veľmi produktívny čas a bez jeho spolupráce by sa jednoducho tento výsledok nebol býval dostavil. Zdá sa, že ste trochu prekročili váš časový limit, ale teraz skutočne by som veľmi rád dal slovo predsedovi komis- eh, predsedkyne predsedničke výboru pre regionálny rozvoj pani Iskre Michajlovej. Chcem sa aj skutočne srdečne poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme tu mali počas celého legislatívneho obdobia. Skutočne išlo intenzívnu spoluprácu, ktorú sme mali s výborom REGI a ja si myslím, že sa dostavili aj konkrétne výsledky. Ďakujem vám pekne ešte raz a teraz skutočne s potešením vám odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení členovia výboru regiónov. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za toto milé pozvanie, že som mohla prísť medzi vás a podeliť sa s vami o stanovisko výboru regi, pokiaľ ide o túto diskusiu ohľadne európskeho rastu a takisto aj pokiaľ ide o úlohu európskeho semestra. Európsky parlament prijal minulý mesiac svoje uznesenie ohľadne E, prehľadu e, výročného rastu za rok 2018, kde hovoríme o investíciách, reformách a o podpore produktivity, ako aj o posilnení e, produktivity, ako aj pokiaľ ide o podporu, podporu rozumného financovania. Európska únia a členské štáty robia koordinované kroky na to, aby priniesli výsledky, pokiaľ ide o otázku udržateľného rastu. Zdôrazňuje sa tu skutočnosť, že členské štáty musia zvýšiť produktivitu efektívnym investíciami, investíciami do rastu, do udržateľných infraštruktúrálnych projektov ktoré sú v súlade s, s rozvojovými cieľmi Spojených národov na to, aby sme stimulovali hospodársky rast. Zvýšený rast produktivity si takisto vyžaduje investície aj do zručnosti, in, inovácií, digitalizácie, výskumu a rozvoja, ako aj udržateľnej mobility a infraštruktúr, aby to bolo v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, ktorá môže byť zabezpečená prostredníctvom fondov Európskej únie kontexte doplnkovosti a synergiou s e- ostatnými európskymi programami. Vysoký rast produktivity a inkluzívnosť by mali byť dôležitým cieľom reforiem v členských štátoch a regiónoch. Výbor REGI prostredníctvom svojho stanoviska a ja som mala to cťou byť spravodajkyňou tohto stanoviska, zdôrazňuje to, že lepšie sústredenie sa na koheznú politiku a investície v tejto oblasti, ako aj doplnkovosť s ostatnými programami Európskej únie, sú viac než potrebné. Rovnako sú potrebné aj verejné a súkromné investície. Veľmi dôležité, aby komisia a členské štáty posilnili svoju spoluprácu a urobili ďalšie opatrenia na to, aby prilákali súkromné a verejné investície, tzv. PPP projekty, ktoré ktoré by viedli k tomu, aby sa maximalizovala pridaná hodnota týchto európskych fondov a boli v súlade s tými programami Európskej únie. V tomto kontexte členovia výboru REGI vínajú návrh viazočného finančného rámca po období roku 2020 a posunie sa to prepojenie medzi koheznou politikou v rámci procesu Európskeho semestra na to, aby sa dosiahli uh, E, moderné formy rastu. Takisto vítame väčšie sústredenie sa na európsky semester, práve pokiaľ ide o potreby investícií Máme tam tú doložku o investíciách o jednotlivých krajinách, kde sa takýmto spôsobom identifikujú potreby pre investície, pokiaľ ide o investície v tejto oblasti. Ďalšie zjednodušenie a väčšia flexibilita unijných fondov a nástrojov sú potrebné na to, aby európske fondy pre strategické investície a projekty v tejto oblasti boli zjednodušené a viac účinné. Na záver by som chcela zdôrazniť význam implementácie udržateľných štruktúrálnych reforiem a to na všetkých úrovniach správy veci verejných, vrátane regionálnych a miestnych úrovní, na to, aby sa zlepšilo investičné prostredie pre rast a inkluzívnosť. Očakávam v rámci budúcich rokovaní, ktoré budú medzi radou a Európskym parlamentom, práve pokiaľ ide o spoločné ustanovenie aby sa posilnili par- princípy partnerstva, tak ako to bolo spomenuté aj zo strany pána spravodajcu, ako aj tá viacúrovňová e, viacúrovňový proces správy vecí verejných, ktorý je potrebný na to, aby sme prostredníctvom politiky investícií dosiahli skutočnú pridanú hodnotu a konkrétne výsledky, ktoré by boli európskymi výsledkami. Viacúrovňová forma správy veci verejných zabezpečí tu, aby, to, aby tu bola efektívna účasť miestnej a lokálnej úrovne, práve pokiaľ ide o tieto špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny na úrovni štruktúrálnych reforiem. A na samotný záver by som chcela potvrdiť to, že naša spolupráca s výborom, pre, výborom regióny práve pokiaľ ide o posledné legislatívne obdobie, táto spolupráca bola viac než plodná a prebiehala vo veľmi dobrých podmienkach. Chcela by som povedať, že aj dnes sme mali veľmi dobré stretnutie s s členmi e, výboru KOTER a dúfame, že táto forma spolupráce bude aj ďalej pokračovať po európskych voľbách. Ďakujem vám pekne ešte raz za veľmi dobrú spoluprácu a ďakujem za možnosť prísť medzi vás. Ďakujem pekne. Beaucoup, Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Týmto otváram všeobecnú rozpravu. Mám prihláseného jedného rečníka pán Flego a týmto mu dávam aj slovo. Ak sa chcú prihlásiť ostatní, samozrejme máte možnosť prihlásiť sa do zoznamu rečníkov. Pán Flego. E, chvála, poštovaný presiedniče. Veľmi pekne ďakujem. Dámy a páni, rada by som vás, vám poďakoval za túto možnosť môcť dnes vystúpiť v rámci vašej diskusie. Myslím si, že musíme vyslať jasné posolstvo komisii aj členským štátom. A nielen im. Prečo to hovorím? Ja som, ja som prefektom Istrie, ktorá je najrozvinutejším chorvátským regiónom v súčasnosti. Rád by som uviedol, že skutočne tomuto regiónu sa darí viac ako ostatným regiónom Chorvátsku vzhľadom na mnohé e, parametre HDP na hlavu. Um, možno je tomu aj vďaka lepšej demografickej situácii alebo celému radu projektov, ktoré ktoré bežia vďaka koheznej politike. Čo je ale dôležité? povedať. Vzhľadom na tie rozdiely, ktoré vnímame v súčasnosti v našom každodennom živote a vzhľadom na silu našej ekonomiky, nemôžeme prepojiť hlavné investičné nástroje EÚ na odporúčania, ktoré dostávame e, ktoré sme dostali v našom hlavnom meste a ktoré e, riešili, respektíve ktoré sa stiahovali na Chorvátsko ako celok. Preto sme skôr za decentralizovaný model a región Istria, podobne ako iné európske regióny, by nemali byť limitované národnými stratégiami. V mnohých ohľadoch e, takéto stratégie môžu byť dokonca i v rozpore s našimi regionálnymi potrebami pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, tak e, tam by sme práve mali urobiť opak E, než sa deje teraz. E, mali by sme decentralizovať, preto, preto podporujem to, čo uviedol pán kolega Jonkman. On volá potom, aby boli regionálne orgány viac zapojené do strategického rámca a do príprav budúcich stratégií, aby sme naozaj pokročili v práci na týchto témach v rámci našich regiónoch. Pochopiteľne eh, je to dôležité z pohľadu eh, implementácie potrebných reforiem v našich krajinách. Pán Gaetano Almov ako ďalší rečník, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja sa vyjadrím eh, k jednotlivým témam. Ja pochádzam zo Sicílie. Nuža, na Sicílii, ktorá je najchudobnejším regiónom Talianska, sme zaznamenali, ako už e, e, ako už e, ako, ako, ako sa už zaznamenalo v rámci um, príslušných um, Mm, výskumných organizácií. O čo ide? Mm, zaznamenali sme nárast európskych investícií. Dobre, ale tu je dôležité zdôrazniť ešte jednu vec. A síce ide o dôležitosť adicionality, dodatkovosti v rámci, e, v rámci e, finančných prostriedkov. Ehm, ide o kritérium, ktoré je dodatkovým kritérium, preto je dôležité, aby Európska e, komisia um, zabezpečila, že národné finančné prostriedky nebudú nahrádzané európskymi finančnými prostriedkami. Um, tá, Mm, podľa posledných údajov došlo k poklesu investícií na juhu Talianska zatiaľ, čo na severe Talianska je tomu práve naopak. Čiže talianský zákonodárca musel zákonom stanoviť minimálny práh popod, ktorý, eh, popod, ktorý nemôže, nemôžeme ísť, pokiaľ ide o investície vynaložené na juhu našej krajiny. Preto je dôležité, aby, aby bolo kritérium dodatkovosti zabezpečené do nadchádzajúceho obdobia pre región Južného Talianska. A teda musí to byť jednoducho predmetom záruky, ale náležite aj implementované potom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Nevidím ďalšie prihlášky do diskusie a tým pádom sa dostávame k prevereniu jednotlivých pozmeňujúcich návrhov. Číslo 1 spravodajcu, ktorým sa nahrádza pôvodnú jednotku. Kto je za? Jednotka, pardon. Kto je za? Ešte Albert má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Spravodajca má pravdu, keď hovorí, že výbor Ekon predloží stanovisko k reflekčnému dokumentu. Návrh takéhoto stanoviska neza, v sebe nezahrňa e, pozmenujúci návrh, ktoré skupina PSE chcela do bodu 7 stanoviska spravodajcu zapracovať. Preto na to, aby sme mm, dokázali schváliť tento pozmenujúci návrh, respektíve túto časť, ktorú spravodajca odmietol akceptovať, Možno by bolo, e, možno by bolo užitočné v rámci toho mm, osobitého stanoviska sa týmto bodom zaoberať. Ešte k tomu, keď sa pozriete na ten bod, ktorý spravodajca v rámci pozmeňujúceho návrhu zamietol, tak tam sa hovorí o mm, dlhodobom hospodárskom modeli, ale názov tohto stanoviska je o zosúľaďovaní štrukturálnych reform s dlhodobými investíciami. Inými slovami, predkladáme tu mm, určitý názor, ktorý je zároveň aj, aj názvom návrhu stanoviska. Európsky parlament samotný 26. marca, hovorím o výbore, hovorím o Európskom parlamente, ten schválil vo svojom vlastnom vyhlásení bod alebo celý rad bodov, ktoré ozrkadľujú pozmenujúci návrh, ktorý sa tu dnes e, po obede snažíme presadiť. Takže z týchto dôvodov navrhujeme, aby sme zamietli um, respektíve tu nám ide o to, aby sme zamietli to, čo navrhuje spravodajca, aby sme prijali to, čo navrhuje skupina PSA. Ďakujem veľmi pekne, pán Teher. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Na rozdiel od toho, čo práve uviedol kolega, podľa holandskej delegácie nesmie dôležité sa ubezpečiť, že pokiaľ sa pracuje na takejto správe, e, tak nám to vlastne ponúka v rámci výboru regiónov príležitosť sa pozrieť aj na tento scenár a že by sme vzhľadom na to nemali už dlhšie čakať. Preto e, sme my v rámci holandskej delegácie hlasovali za pozmenujúci návrh spravodajcu. Chcete zareagovať, pán spravodajca? Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Dokážem si predstaviť to, čo hovorí pán Boers, ale úplne, aby som bol úprimný, tak teraz je prískoro, aby sme sa už e, rozhodli, ako postupovať. Nehovorím, že nesúhlasím s tým, čo hovorí, ale myslím si, že by, ne, že by to nebolo rozumné a nebolo by to ani, povedzme, elegantné, aby tam Eh, aby sme už teraz eh, schvaľovali pozmenujúci návrh číslo 1. Eh, nie, že by sme nesúhlasili s obsahom, ale možno to načasovanie nie je ideálne. Ďakujem. Ďakujem. Nikto ďalší nechce vystúpiť. Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu spravodajcu. Kto je sa? Je niekto proti? Overíme si to elektronickým hlasovaním. Le vote est clôturé et la... Končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh sa prijíma. Teraz pozmenujúci návrh číslo 2. Kto je za? Je niekto proti? Prijíma sa. Teraz 3. Kto je za? Proti? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Prijíma sa kým prejdem k záverečnému hlasovaniu, e, chcem opraviť e, malú chybičku. Nemohol, e, nešlo o reakt, nedal som kolegyni slovo, aby reagovala na všeobecnú rozpravu a preto teraz napravujem tú chybu. Nech sa páči, kolegyňa, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujem za príležitosť môcť zareagovať na všeobecnú rozpravu. Ja plne podporujem stanoviská, ktoré možno podporiť samozrejme, ale skutočne sa domnievam, že požiadavka rumúnskeho predsedníctva aby dostali stanovisko výboru regiónov, je nesmierne dôležitá, a pretože už e, teraz možno počuť hlas výboru regiónov a rada bude pripravená na nadchádzajúce rokovania s parlamentom k celému spisu, ktorý sa zaoberá budúcimi investíciami v Európe a budú mať samozrejme potom na stole stanovisko výboru regiónov. Ja plne zdieľam pozíciu e, stanovi- e, spravodajcu. Myslím si, že teraz nadišiel ten správny čas e, E, získať stanovisko výboru regiónov. Ja si myslím, že všetci musíme byť otvorenejší, flexibilnejší a musíme akceptovať aj zmeny, ktorým čelíme každý deň, aby sme tak boli pripravení na nový investičný model. Ale aby sme rovnako e, ne, neopomínali aj tie skúsenosti, ktoré máme a Eh, výbor regionov v tomto zohráva dôležitú úlohu. Máme skúsenosti, máme dobré skúsenosti, máme mm, dobré postupy a eh, to všetko môžeme investovať do celého reformného procesu. Takže gratulujem k vašej práci a dúfam, že plenárne zasadnutie podporí v konečnom hlasovaní vaše stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Merci beaucoup. Alors nous en... Ďakujem. A teraz sa dostávame k hlasovaniu o celom stanovisku. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Stanovisko sa jednomyselne prijíma. Blahoželáme spravodajcovi a ďakujeme. Kolegovia, pokračujeme v našej práci a to rozpravou o ceste k budúcemu rozpočtu EÚ, ktorý zodpovedá našim ambíciám. Veľmi subjektívna vec zjavne. Čo to znamená zodpovedať a čo to znamená ambície. A, za, a teraz hodinu a pol o tomto diskutujme. S radosťou tu vítam na tejto rozprave medzi nami pána Žána Artui, predsedu výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu. Pán predseda, a chcem vám poďakovať, že ste prijali e, pozvanie na túto diskusiu s nami v rámci celkových diskusí o viacročnom finančnom rámci. Ten budúci bude skutočne zvyšovať ambície e, pre členské krajiny, pre budúcnosť EÚ a pre Európanov. Občania si budú musieť vedieť povedať, že vďaka EÚ E, sa im darí e, žiť lepšie. Ten derajší finančný rámec bol v porovnaní s minulým znížený. Dnes e, nám Brexit prináša obavy o ďalšiu evolúciu týmto smerom, takže ešte viac potrebujeme Európu. Jej prostriedky nepostačujú, dokonca sa, je tu hrozba, že sa budú znižovať. Ako ukazujú všetky štúdie, nárast tej priepasti sa zväčšuje všade v Európe. Ten schodok, európsky rozpočet má zvyšovať podporu Európanom. Európania ho potrebujú, potrebujú bez ohľadu na to, z akého sú regiónu. Bez ekonomickej kohézii, sociálnej kohézie, územnej e, kohézie neexistuje skutočná únia. Rozpočet musí podporovať regionálny rozvoj a to je zmysel našej aliancie pre kohéziu kde je doteraz 12 e, e, tisíc podpôr predstaviť e, reprezentujúce všetky regionálne orgány samozprávy. A keď hovorím o podpore, tak mám na mysli aj rozpočtové pravidlá, aby sme uvoľnili investície, ktoré Európa tak nie a tak veľmi potrebujú. Pokiaľ ide o, platby, o, o hlasovanie k VFR je dôležité naznažiť zdieľanú víziu v rámci EÚ a jednotlivých mestách a regiónoch pre budúci rozpočet. Investície do budúcnosti sú v centre e, úvah, najmä pokiaľ ide o návrh nášho výboru pre všeobecnú zmenu orientácie SPP udržanie silnej zjednodušenej kohézie pre všetky európske regióny, posilnenie výskumných program, programov a ich ukotvenie v regiónu a tiež strojnásobenie e, prostriedkov pre Erasmus. Túto konvergenciu však nezdiela e, Rada EÚ, ktorá e, odročila rozhodnutie v tomto do budúceho mandátu. V týchto zložitých rokovaniach by sme si radi vás vypočuli e, k jednotlivým terajším kompromisom, čo stlačí. V tomto nestabilnom období EÚ by vyslala veľmi zlý signál, ak by nedokázala dospieť k dohode pred koncom roku, ak sa chceme vyhnúť, e, pokiaľ ide o investície prázdneho roku, e, tak bez prostriedkov, ako by to bolo v roku 2014. Ako často opakujeme, počas nedávneho e, e, samitu miest a regionov. Treba dosiahnuť dohodu nevšak akúkoľvek dobrú dohodu Európanov. Vážený pán predseda, s touto vôľou vám odovzdávam slovo. Monsieur le Président, Dámy a páni e, výboru regionov, vážený pán predseda, dovolte, aby som zdôraznil, do akej miery sa teším, že s vami dnes môžem byť, aby som pohovoril o tom, aký by mohol byť náš budúci e, viacročný finančný rámec. E, každému z vás chcem poblahoželať. Vy, zastupcovia regionov, prinášate diverzitu európskych krajín. Vy ste v kontakte s realitou, vy pociťujete očakovania a obavy občanov v EÚ. A keďže si ja kladiem otázky o možnosti EÚ hovoriť k Európanom, hovorím si, že nepochybne ste tými, ktorí vzhľadom na vašu blízkosť k občanom a k teritoriám, ste najlepšie povolaní na to, aby ste počúvali očakávania a posúvali očakáva, e, posolstva. Je však pravdou, že EU má určité ťažkosti, aby mohla hovoriť voči Európanom, k Európanom. Chcem vám povedať, že vzťahy, ktoré udržujeme teda výbor e, pre rozpočet Európskeho parlamentu a váš výbor, vaša komisia, teda, ktorá sa zaoberá teritoriálnou kohéziou a rozpočtom, že tieto vzťahy sú vynikajúce a že tu prebehla spoločná práca, po celé mesiace prebieha a ja vás môžem len povzbudiť i vašu predsedkyňu e, komisie, pani Budino, ona zdôraznila, do akej miery tie orientačné línie, ktoré prijal rozpočet pre rozpočet, sú v konvergencii s obavami, ktoré vyjadrila vaša komisia. Ja predsedám rozpočtovému výboru a je pravdou, pán predseda, že rozpočet EÚ je skromným rozpočtom. Percento e, e, hrubého e, domáceho produktu. Ak to porovnáme s rozpočtami jednotlivých krajín, sme, kde je to 45% HDP. Tu je to len 1% ten európsky rozpočet. A čo robíme s týmto rozpočtom? Dve tretiny e, sú určené spoločnej polnohospodárskej politike a e, politike koheznej. To znamená, že majú obrovské miesto, teda miesto, ktoré zastávajú regióny v, tejto, v, tejto, v tomto rozpočte a ako sa financuje tento rozpočet? Nož tak e, financuje sa vlastnými zdrojmi. E, to sú v príjmy e, z jednotlivých cieľ na vstupoch do, na vonkajších hraniciach. Ale keďže Európska únia podpisuje zmluvy s, o voľnom obchode, fungujú tie celá ale na základe týchto dohod E, keďže krajiny, ktoré ich dostávajú, si ponekávajú 20 pre seba, tak to, čo dostáva, sa dostáva do európskeho rozpočtu, je možno 10 Tých 90 potom poskytujú členské krajiny. Ten podiel je stanovený na základe ich relatívneho bohatstva. A keďže sa hovorí, že polnohospodárska spoločná politika a prostriedky z koheznej politiky sa vrácajú krajinám, každý rok môžeme porovnávať to, čo každá krajina európskemu rozpočtu poukáže a to, čo sa jej vráti. Existujú teda dva typy štátov. Sú to štáty, ktoré zaplatia viac, než dostanú a naopak krajiny, ktoré dostanú viac, než prispejú. Toto veľmi rýchlo vedie k k nulovej solidarite a aby sme vžisli z tejto tyranie dobrej návratnosti, hľadáme vlastné, nové vlastné zdroje, ktoré by boli novou typov, novým typom e, daní, ktoré sa priamo priradia, alebo teda pri, pokôkažu do rozpočtu EÚ. To nie nevyhnutne zvýši vlastné zdroje. E, teda vlastné zdroje to zvýši, ale nezvýši to tú celkovú obálku, rozsah rozpočtu, pretože Keďže ide o nové dane, treba si uvedomiť, že európsky poplatníci by nemali teraz tým pádom utrpieť väčšie e, zaťaženie. Takže tie prostriedky, ktoré idú do rozpočtu EÚ, je dôležité, aby sa to vyvažovalo, že dane, ktoré sú na národnej úrovni, teda do rozpočtov národných e, a regionálnych rozpo, rozpočtov, sa majú teda primerane znížiť. Výhodou vlastných zdrojov je znížiť vklady členských krajín a uľahčiť tú tyraniu toho, to, e, na, tej návratnosti. Aké by to teda mohli byť tie nové typy, napríklad daň z finančných transakcií, ďalej daň uhlíková na vonkajších hraniciach, alebo daň e, z odpadov, potom ďalej odvod priradený pokiaľ ide e, o, k daniam z e, o, v obchodných spoločností. Všimnite si, že vlastne 28 členských krajín to je 28 rôznych daňových základov majú rôzne úľavy, a odstupňovania a to komplikuje tento výber. Potrebujeme preto konvergenciu e, legislatív, aby sme mali spoločný daňový základ. To by bola naozaj rozumná politika, že čas e, tých e, príjmov zo spoločnosti by išlo priamo do európskeho rozpočtu a pokiaľ ide o nás tu v parlamente, by sme veľmi priamo prepojili naše príspevky do VFR a vytvorenie tohto nového typu e, vlastných príjmov, tak aby sa znížil dopad tej e, tyranie, tej priamej návratnosti. Vychádzajúc z tohoto všetkého, e, tá, tento náš postup je postupom zložitým. Tak ako vy e, sme si uvedomili, ako prispieva Európska komisia, to sa zverejnilo v máji v roku 2018 Očakávali sme e, posun e, e, na základe prejavu pre CEDU Junckera z roku 2017, keď hovoril o percente 1,2 HDP. Čo nám navrhla komisia je 1,11. Pretože komisia rozpočtu EÚ priradila aj Európsky fond obrany, ktorý neexistoval dovtedy, ak by sme toto odstranili, tak sme v progresívnom postupe na až na 1,8 a nie 1,20. Európsky parlament usúdil, my sme stanovili 1,3 a to malo byť vlastne budúci rozpočet e, v rámci viacročného finančného rámca 21 20, e, až 27 to všetko sa e, komplikuje možným odchodom Spojeného kráľovstva. Pre e, pár týždňami sme uvažovali, že Spojené kráľovstvo odíde, ale prebiehajú rokovania. Možno sa dozvieme viac v budúcich hodinách, dnes večer. Niečo, niečo v zmysle predlženia musíme sa dozvedieť, ako dlhé bude toto predlženie. V rozpočte 2019 sme to vychádzali z toho, že nebudú príjmy po 31. marci pre britských e, poslancov a ich e, asistentov, takže bude sa musieť pripraviť e, opravný rozpočet zo strany komisie pre obdobie, ktoré zatiaľ zostáva neznámym. A aby sa do tohto nového rámcu musí ešte zaintegrovať aj to, že svet sa mení Globalizácia prináša neustále výzvy bezpečnostné, obranné, migračné. Ďalej, pokiaľ ide o digitálnu, digi, de, digitálne hospodárstvo. Všet, neexistujú vlastne gigantické veľké firmy v tejto oblasti z Európy. Všetko sú Číňania, Američania. E, Európania sú veľmi e, nepočetní. Dôležitý je finančný systém, respektíve ustanovili si títo e, veľkí hráči taký systém, ktorý umožňuje v Európe neplatiť dane. Ak chceme účinne fungovať, musíme e, nájsť všeobecné e, ustanovenie, tak ako to bolo všeobecným ustanovením pre ochranu osobných údajov, alebo niečo na zachovanie autorských práv len Európa sa k tomu ako celok môže dostať a v budúcnom finančnom rámci je dôležité s prostriedkami, ktoré sú nad tento rámec. Naša vlastná vízia toho, čo by sa malo diať v tomto rámci 21-27, treba E, zafixovať celkový podiel 1,3, vychádzajúc z odchodu Spojeného kráľovstva, ale k tomu sa budeme môcť vrátiť. A ďalej, ako princíp sme zakotvili to, že prostriedky stanovené na SPP by nemali byť okresané starajšieho roztahu. A my sme vychádzali tiež z toho, že prostriedky na koheznú politiku by mali zostať na terajšej úrovni. Pričom v tej kópii navrhovanej výborom alebo komisiou, pardon, sú určité príslušné škrty. Takisto prostriedky na Erasmus e, strojnásobené, na výskum príslušne nadotované v porovnaní s tým, čo máme dnes e, a čo nám stiažovalo činnosť, je to, že pripraviť viacročný finančný rámec na roky 2021-2027, bez toho, že by sme nevedeli, čo očakávame od Európy, akú Európu očakávame. Očakávame celosvetovú veľmoc s rozpočtom 1,3 prerozdeleného dvoma tretinami členským krajín do dvoch tretín členským krajinám. Príslušná, teda tá principiálna otázka sa vlastne nepoložila Možno vy by ste ju mohli nechať pre, e, klásť vo vašich re, e, regiónoch EÚ. A pokiaľ ide o tento rozpočet, e, ťažko, máme ťažkosti nechať ho narastať, ak by to znamenalo narastať aj všeobecné výdavky v Európe. A moja hlavná otázka je identifikovať, čo sú to spoločné európske statky sú to verejné služby, ktoré dnes robia členské krajiny, ale vzhľadom na e, globalizáciu tieto nie sú príslušne účinné. A teda v oblasti bezpečnosti, obrany si, si možno položiť otázku, či tejto oblasti, v oblasti migrácie a ochrany klimatického našeho životného prostredia, či v týchto oblastiach v oblasti digitálnej, či tu všade národná úroveň je ešte e, sú postačujúcou významnou e, časťou. Ak chceme byť e, účinnejší na európskej úrovni, možno je na čase predstaviť si toľko, že prostriedky, ktorých účinnosť nie je na v dobrej úrovni, že by sa mohli dať k dispozícii E, európskemu rozpočtu na úkor rozpočtov národných. To je mechanizmus, ktorý sa stratí v peritoriách, pretože treba veci preskupovať, e, transferovať určité kompetencie s príslušnými zdrojmi. A ja si každopádne myslím, že príjmy, e, alebo že je na čase túto rozpravu neustále pripomínať, ak chceme byť celosvetovou veľmocou, v rámci tých geopolitických rozpráv, ktoré by mohli spochybniť to, že taký doteraz praktizovaný multilateralizmus treba prehodnotiť. E, Spojené štáty, Čína, Rusko, jednotlivé veľmoci, možno v budúcnosti Brazília, majú tendenciu poskytovať svoje vlastné názory. Inak to bude mať veľký vplyv a dominanciu možno týchto krajín. Veľkú dominanciu veľkých e, digitálnych spoločností, finančných gigantov. Musíme sa postarať o to, aby sme definovali, čo je Európa, ktorá bude reagovať na tieto výzvy, aby sme vytvárali Európu, ktorá chráni, pripraví budúcnosť našim deťom, Európu, ktorá bude proklamovať svoju ambíciu byť celosvetovou veľmocou. Jej sila je v, tom, je v týchto jej teritóriách a regiónoch. Dámy a páni, toľko boli moje úvahy všeobecné, eh, aby som vám avizoval, že do veľkej miery vzťahy vašeho výboru aj jeho konkrétne komisie pre rozpočet a teritoria, aj náš e, výbor ďalej pre rozpočet Európskeho parlamentu e, majú dôveryhodné vzťahy, vzájomnú spoluprácu v duchu kooperácie a ja vám chcem poďakovať, pretože vaše svedectvá len e, ujasňujú naše vlastné kroky. To sa v minulých mesiacoch potvrdzovalo, pretože už od v roku 2016 sú tieto vzťahy medzi spoluspravodajcami k stanoviskám parlamentu veľmi dobré k jednotlivým bodom EVFR a e, pokiaľ ide o spoluprácu s našim parlamentom, chcem vám poďakovať. Chcem, aby táto spolupráca medzi vami a nami sa len posilňovala záujme Európanov a EÚ. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda, za uvedenie tejto diskusie. Ďakujem za vaše úvodné slova, pokiaľ ide o význam územných a regionálnych celkov v rámci toho európskeho súkolia. Ďakujem za to, čo ste povedali ohľadne spolupráce medzi parlamentom a výborom regionov. Teraz by som chcel odozdať slovo pani Izabel Budino, ktorá je predsedničkou komisie KOTER. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi Artvi, predsedovi výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu, za slova chvály našej spolupráce a myslím si, že to prinieslo aj výsledky, tá spolupráca. Vážený pán predseda výboru regionov, kolegovia a kolegyne, chcela by som vyjadriť optimizmus z tej témy, ktorú tu máme na ceste k budúcemu rozpočtu EÚ. To korešponduje s našimi ambíciami, ale treba povedať, že my na tejto ceste ešte stále nie sme. Bohužiaľ, tieto rozpočty ešte stále nezodpovedajú očakávaniam, ktoré napríklad máme my vo výbore pre regióny a istotne to vnímate aj v parlamente rovnako. Pokiaľ ide otázku rozpočtu, výbor regionov sa už opakovane bol vyjadril, napríklad prostredníctvom troch správ, ktoré sme prijeli za ostatné tri mesiace. Mali sme tu napríklad správu o vlastných zdrojoch, ja som mala tú čest ju vypracovať a a hovoril o tom aj pán Artvi, takisto správa pána Mareka Vozniaka, pokiaľ ide o reflexný dokument ohľadne budúcnosti európskych financií a takisto správa pána Dobroslaviča ohľadne finančného rámca viacročného, ktorý bohužiaľ dnes nemôže byť s nami. Chcela by som povedať, že výbor regionov je tak ako Európsky parlament E, si žiadame, aby, bol ten, aby bola tá úroveň vyššia ako 1,3%. Bolo to povedané. Pravdepodobne opäť dostaneme tú úroveň 1, 1%. Takže vidíme, že aké sú tu rizika, pokiaľ ide o návrh komisie. Je to vo všeobecnosti také zníženie, ktoré sa vždy docieli na úrovni rady. A toto by nebolo také dramatické, ak by to nebolo tak, že to skutočne e, tento rozpočet je závislý od vstupov zo strany členských štátov a bohužiaľ sú tu niektoré vlády, ktoré sú trochu schizofrenické, ktoré na jednej strane hovoria, že chcú viac integrácie Európy, ale na druhej strane odmietajú no, ponúknuť peniaze a podstate podporujú tú spomínanú tyraniu e, spravodlivých príjmov. Treba však e, sa pozrieť napríklad na rok 2018, kde sme tu mali príspevky iba na úrovni 11%, pokiaľ ide o rozpočet. Treba povedať, že vtedy tie rokovania boli oveľa menej komplikované a zdlhavé. Takisto je tu manevrovací priestor, pokiaľ ide o vlastné zdroje a takýmto spôsobom by sme sa mohli pozrieť do budúcnosti na to, aby sme boli vôbec schopní tými aktérmi našej vlastnej budúcnosti, aby sme netrpeli takú budúcnosť, ktorá sa bude rozhodovať inde vo svete, kde vlastne tie iné štáty, ktoré ste tu vyspomenuli, ktoré budú nám niečo diktovať. My teda podporujeme a žiadame si v našom výbore, aby tu boli vlastné zdroje. Sú tu viaceré možnosti, napríklad e, dane finančných transakcií alebo napríklad dane na plastové produkty, hoci máme trochu problémy s tým, že by sme uvalovali dane na niečo, kde chceme obmedziť produkciu. Treba poukázať na tú akútnu situáciu, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, na to, aby sa zabezpečili garancie, pokiaľ ide o jednotlivé projekty v rámci tohto rámca, aby tu neboli nejaké štruktúrálne nedostatky, ktoré by mali mať dramatické nedostatky, pokiaľ ide o projekty na našom území. Je neuveriteľné, že pokiaľ je o všeobecné obáky, tak to nemáme žiadny pokrok. Máme tu niektoré mesta, regióny, ale aj občanov, ktorí vlastne zažívajú veľkú neistotu. Momentálne hovoríme, že nič by nefungovalo, a nič sa nepohne, pokým tu nenastúpi nemecké predsedníctvo v roku 2020 a to bude veľmi neskoro. Budeme tu mať ďalšie legislatívne návrhy, ktoré sa budú týkať napríklad mechanizmu prepojenia európskeho, takisto program Erasmus, takisto program pre digitálnu Európu, kreatívnu Európu, obranu, solidaritu. A to je vlastne, je tu viacero projektov, ale ten rozpočet stále zostáva rovnaký a Treba povedať, že tu stále máme iba očakávania a znepokojuje nás to, akým spôsobom tieto rokovania sa realizujú. Mali sme tu rakúske predsedníctvo, teraz tu máme rumúnske predsedníctvo, kde sa urobilo skutočne všetko preto na to, aby sa tieto rokovania viac transparentnili, vytvoril sa, vytvoril sa rámec pre tieto rokovania. Rumunské predsedníctvo skutočne investovalo veľa energie do toho, aby sa to pohlo dopredu, ale treba povedať, že zatiaľ sme ešte ďaleko od tých očakávaných výsledkov, ktoré by si želali európsky občania alebo európsky parlament. Takže ešte raz obávam sa, že pravdepodobne zase budeme tu mať ten istý princíp, ktorý sme mali v minulosti a úprimne povedané, pravdepodobne budeme na tej úrovni 1% a takýmto spôsobom neposilníme našu pozíciu vo svete. Spojené štáty a Čína sa pravdepodobne budú smiať, takže my vo výbore regiónov sme proti tomu, aby sa znižovala politika politika um, územnej celistvosti. Nemôžeme jednoducho umožniť to, aby Európska únia sa vzdialila od svojich regiónov a budú sa investovať stále peniaze viac do finančných nástrojov a nie do iných politík. Týmto sa iba zdôrazňujú tie rozdiely medzi regiónmi a geografické rozdiely. Musíme bojovať skôr za politiku kohézie, aby bola efektívna, pokiaľ ide o implementáciu, aby tu nikto ani žiadne územie neboli marginalizovaní. Dôveryhodnosť dlhodobého pohľadu od toho veľmi závisia. Už sme to povedali, ja by som sa chcela poďakovať pánovi Artvimo a takisto aj spravodajkyni Bani Toma a Žeradovi Depre, ako aj Janušovi Levandovskému všetkým tým vo výbore pre rozpočet, ktorí odviedli s nami veľmi dobrú prácu. Je to práca, ktorú treba uvítať a myslím, že to je poprvýkrát, kde naše dve inštitúcie vyvinuli takúto mieru spolupráce. Pokiaľ ide politiku kohezie, tam bolo skutočne stovky pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené a išlo to v súlade s tým, čo sme vypracovali my v našom výbore. A my môžeme byť skutočne spokojní z tohto z tejto spolupráce medzi našimi dvomi inštitúciami. Už sme to povedali opakovane aj na úrovni e, spolupráce s predsedničkou výboru REGI. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu, to nielen dnes dopoludne a snažili sme sa skutočne prispieť tým, aby v budúcnosti nový parlament pokračoval v tejto dobrej spolupráce. Je to práve formou dialogu a spolupráce, ako aj solidaritou medzi našimi inštitúciami, ako aj regiónmi, ktoré vlastne reprezentujeme v Európe a našich občanov. Títo to od nás očakávajú. Takýmto spôsobom ten legislatívny proces bude vždy prvkom tejto dynamiky územnej kde sa zohľadňa jednotlivé osobitosti regiónov s dôrazom na občanov. Na záver by som povedala už iba toľko, že politika koheznosti nie je iba nejakou starou typickou politikou, je to investičná politika v službe nás všetkých, spočíva to na dobrej úrovni správy vecí verejných a našou ambíciou je, aby sme ponúkli skutočne eh, zlepšenie tejto situácie a to je veľmi dôležité na to, aby sme zaznamenali určitú mieru inovácie na úrovni infraštruktúry, aby sme mali lepšiu mieru zamestnanosti, aby sme jednoducho zlepšili každodenný život pre našich občanov, chránili ich, bojovali proti klimatickým zmenám, zabezpečili sociálnu ochranu občanov, bez toho, že by sme tu niekoho chceli marginalizovať. Ďakujem vám pekne ešte raz. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir le débat... Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než otvorím rozpravu, tak by som ešte raz dal slovo pánovi predsedovi Artvimo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som završiť tie moje slova a budem reagovať na niektoré pripomienky pani Budino práve pokiaľ ide o prípravu budúceho viacročného finančného rámca. Máme tu ten rámec samotný, ktorý teda počíta pre jednotlivé programy určité finančné prostriedky a toto je vlastne v rukách rady, ktorá rozhoduje jednomyselne. A pokiaľ je tie finančné prostriedky, právomoci parlamentu sú obmedzené na právo povedať áno alebo nie. Ale nemáme tu nejakú možnosť prijať nejaké iné stanovisko. Ale pokiaľ ide o tie finančné prostriedky v rámci notlivých rozpočtových riadkov programov, je to poprvýkrát, že v tomto dokumente, ktorý prijal Európsky parlament, sme išli cestou rizika, kde my vlastne hovoríme o objeme tých finančných prostriedkov. Nechceme robiť nejaký tlak na radu, ale na to, aby tie finančné prostriedky, ako náhle to už bude zapísané do tohoto viacočného finančného rámca, aby sa dostali do teréna, tak e, musí sa tam dostať nejakými kanálmi. A to sú tie programy. A programy vlastne slúžia ako určité pravidlá, ktoré sú na úrovni spolurozhodovania medzi radou a parlamentom. A to, čo nás nepokojuje v parlamente, je to, že je tu istý počet vlád, ktoré podmienujú svoj súhlas ohľadne viacročného finančného rámca so skutočnosťou tým, že treba dodržiavať tie alebo tie e, ustanovenia jednotlivých programov. Avšak viacročný finančný rámec je odhlasovaný na úrovni jednomyselnosti. A ak teda Európska rada chce takýmto spôsobom, istým spôsobom zasahovať do tohto, tak vlastne tá úloha parlamentu ako keby sa okliešťovala. Aby sme bojovali proti tomuto, tak už celé mesiace sa snažíme o to, aby sme vytvárali určitý tlak na radu, E, všeobecných záležitostí. Keď hovoríme o rozpočte, tak hovorím o rade a ekofine. Ale keď hovoríme o viacročnom finančnom rámci, tak hovoríme o rade všeobecnej záležitosti. To nie sú tí istí ministri. A súhlas rady musí byť prijatý na úrovni jednomyselnosti. Je to zhruba jeden mesiac, čo som sa stretol so spoluspravodajcom, na ktorého si istotne pamätáte v Bukurešti bola to neformálna rada, kde som skutočne chcel vytvoriť určitý tlak na to, aby tie rozhodnutia boli prijaté bez nejakého omeškania, ktoré by mohli viesť k tomu, že by sme mali viacročný finančný rámec, prijatý neskoro, možno až v roku 2020. Ak tieto programy sú prijaté oneskorene, tak vy konkrétne v teréne budete mať problémy implementovať tieto veci Spometáme, spomíname si na rok 2014, keď sa to prijalo iba v roku 2013, tak sme prišli o značné sumy a v roku 2015 tomu bolo rovnako. Avšak na druhej strane komisia a rada neboli nespokojní. Prečo? Pretože tu bola kumulácia faktúr na konci roku 2013, ktoré komisia nevedela uhradiť pretože na jednej strane tu boli záväzky a na druhej strane platby. A máme tu určité omeškanie, my to nazývame prv, záväzky, ktoré boli prijaté, ale neboli vyplatené. Bolo to zhruba na úrovni dve, viac ako 200 tisíc miliárd, 200 tisíc 15 miliárd, to znamená, je to viac ako je to takmer viac ako rozpočet Európskej únie. Takže je tu riziko, že v roku 2019 a 2020 zažijeme ten istý fenomén, ktorý sme to mali v roku 2014-2015, to znamená kumulácia takýchto faktúr bez toho, že by sme mali prostriedky na ich vyplatenie. Akokoľvek to už dopadne, dúfam, pretože tu nebolo nejaké rozhodnutie, ani nebude rozhodnutie bez voľbami, ale osobne si myslím, že kto môže ísť do volieb a povedať voličom, že voľte si koho chcete, ale rozpočet už je odhlasovaný až do roku 2017. Uvedomujete si, že čo týmto chcem povedať? Takže skutočne tu je veľká téma pre kampaň, ktorá začne, pokiaľ ide o budúce voľby do Európskeho parlamentu. Neviem, ako to celé dopadne, ale Európsky parlament bude teda pracovať až od, roku, od júna roku 2019 a budeme tam mať aj novú komisiu, to znamená nový komisie, no, nová komisia, ktorá bude pripravovať nový finančný rámec. Je tu otázka, či pred 31. oktobrom skutočne rada poskytne svoj súhlas s týmito návrhmi. Takže pravdepodobne to bude až následník pána komisára Oettingera, ktorý bude poverený tým, aby urobil všetko preto, aby tu, bola do, aby tu bol odsúhlasený tento finančný viacročný rámec a, a jednotlivé programy. Ja som počul vaše slova, pani Budino Ide o rozpočet, ktorý jednoducho nezodpoveda tomu, čo si želáme, ale ak chceme, aby sa veci zmenili, je potrebné, aby občania sa viac angažovali, pretože skutočne je to záležitosť e, zatiaľ v rukách predsedov vlád, a ak chceme skutočne mať väčší rozpočet, tak je dôležité, aby tá diskusia o budúcnosti Európy, ohľadne to, akú Európu chceme, o, o tom, akú Európu chceme, momentálne tu počúvame kritiku, vyčítame Európe, že sa nerobí to, čo členské štáty vlastne hatia. Pretože momentálne v podstate my sme nepolavili vôbec. To znamená, máme tu stále ten istý rozpočet na, na úrovni 1%. Kompetencia výlučná Európskej únie je obchodná politika, politika hospodárskej súťaže, politika menová pre tie členské štáty, ktoré majú ako menu euro a potom ešte aj ochrana finančných prostriedkov Zatiaľ to ešte neprináša nejaké problémy, ale možno to bude problém v tej chvíli, keď Veľká Británia opustí Európsku úniu. Takže takáto je momentálne situácia. Ja by som chcel povedať, že skutočne vy máte takisto zodpovednosť na úrovni kontaktu s občanmi a pokúste sa postupovať takým spôsobom, aby tieto otázky, ktoré sú kľúčovými otázkami a podmenujú aj našu budúcnosť, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré máme k dispozícii, skutočne prispeli k tomu, aby sme mali Európu, ktorá nás bude chrániť vo viacerých ohľadoch. A práve preto musíme robiť všetko preto, aby občania sa zhostili týchto problémov a otázok, Pretože keď vidíme, ako sa k tomu stávajú jednotlivé vlády štátov, tak vieme, kde to skončí. Takže to želanie, ktoré som tu vyjadril, ako viete všetci veľmi dobre, Treba skutočne komunikovať veľmi múdro vo vašich regiónoch a takýmto spôsobom možno pohneme veci dopredu a budeme viac diskutovať o budúcnosti a úlohách Európskej únie a takto sa pohneme aj v oblasti rozpočtu Európskej únie. Ďakujem pekne a teraz vstúpime do všeobecnej rozpravy a budeme postupovať v dvoch kolách. Najprv by som teda dal slovo našim spoluspravodajcom, každý dostane dve minúty a potom by som požiadal pána predsedu, aby reagoval opakovane. A teraz Môžem povedať, že tu máme ešte následne prihlásených 12 rečníkov, ktorí by sa vyjadrili a každý dostane v tom druhom kole už iba jednu minútu. Takže začneme s našimi spravodajcami a týmto by som dal slovo pani Mariny. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja som spolupracovala s kolegom Snyderom, tiež som bola správodajkyňou, pokiaľ ide o všeobecné ustanovenia a naozaj e, výbor odhlasoval jednomyselne naše stanovisko, čiže to, čo teraz poviem počas nadchádzajúcich dvoch minút, súvisejú aj s mandátom, ktorý ktorý vlastne e, vyjadrilo plénum výboru regionov. Predseda výboru pre rozpočet uviedol, že um, um, rozpočet a vyčlené prostriedky sú veľmi dôležité ale musíme postupovať tak, aby sa táto diverzita nestala eh, niečím vzdialeným. Určite, pokiaľ ide o rozpočtové diskusie pre nás, mesta a regióny, je kohezná politika a perspektíva eh, tejto politiky zostáva niečím zásadným a nie, nie, nie tomu len pre úlohu, ktorú my zastávame, ale aj preto, pretože vieme, že od tejto politiky závisí mnoho strategických nástrojov, závisia konkrétne hmatateľné politiky. My odvádzame veľmi dôležitú prácu. My sme naozaj e, vieme, pokiaľ ide o mm, viacočný finančný rámec, že tie škrty sú trošku menej závažné, než sa zdalo na začiatku. My rozumieme tomu, že Európsky parlament sa snažil aj o konvergentnosť e, s našimi pozíciami, ale trápi nás to, e, že je, mm, že je s radou tá spolupráca trošku problematická systematickejšia. Nejde ani tak o objem rozpočtu, ale skôr o, o riziko, ktoré tu panuje v súvislosti s touto politikou. Je tu riziko, eh, že táto politika eh, že táto politika už eh, že jednotlivé aspekty sa nepretavia do života na miestnej a regionálnej úrovni vzhľadom vzhľadom na tú spoluprácu, ktorú považujeme za trošku problematickú. Ja opakujem, pre územia, pre regióny je táto politika zásadná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Euh, ďakujem veľmi pekne za slovo ako správodajca k spoločnej polnohospodárskej politike. Som rád, že vám môžem oznámiť, že výbory Envy a Agri sú výbormi Európskeho parlamentu um, a oni prevzali to, čo sme už my zaradili do nášho stanoviska. Porteur au sein des différents comités euh, parlementaires que je, je salue ce travail de proximité avec le Parlement. Ja e, vítam spoločnú prácu s Európskym parlamentom. Ehm, myslím si, že to pomohlo vlastne aj k tomu, že naše, že naše stanoviská sa stali súčasťou ich práce. My sme my sme navrhli aj presuny medzi druhým a tretím pilierom a to nakoniec aj výbor Agri schválil. Podarilo sa nám um, zasadiť um, do správneho kontextu úlehu regiónov, pokiaľ ide o správu SPP. Čiže to bolo kritické, keďže mm, je tu chvíľa, kedy členské štáty premýšľajú nad decentralizáciou SPP a preto e, je dôležité, aby sme, sa, aby sme presvedčili um, aj um, aby sme presvedčili kolegov z našich krajín, že skutočne regióny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu aj pri vytváraní novej SPP, pretože ona je budúcnosťou našich regiónov. Myslím si, že je škoda, že pokiaľ ide o priame platby a udržateľnú produkciu, tak sa nám nepodarilo vysť v ústrety požiadavkám, že sa nám nepodarilo vytvoriť SPP, ktorý bol, ktorá by bola na nálež- ktorá by bola ambiciózna. Budeme samozrejme naďalej s parlamentom a radou spolupracovať. Chceme, chceme, aby bol, chceme pripraviť dobrý balíček pre distribučné úsilie a chceme sa vyhnúť aj, s, aj konkurencii medzi členskými štátmi. Všetci musíme predsa náplňať aj cieľe v súvislosti s environmentálnym rozvojom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kristof Kalbožu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V súčasnosti, respektíve mandát parlamentu pomaly končí a e, dovolte mi povedať, e, smerom parlamentu a všetkým, ktorí sa podielajú na práci, na tvorbe politik, že skutočne e, oceňujeme e, solidaritu. Ja som bol správodajcom pre Horizont Európa. Áno, samozrejme, vždy všade je treba viac prostriedkov, ale takisto sme aj za prioritami, ako je zachovanie si e, rozpočtu pre SPP a rozpočtu pre koheznú politiku. Samozrejme, mohli by sme zlepšiť e, správovanie e, tej výskumnej oblasti, a, ale v pr- prvom, v prvom rade treba mať snú víziu, čo robí Európa e, pre výskum, e, vzdelávanie. No a mm, jednoducho táto politika by mala byť e, zjednotená. Samozrejme, je to ambiciózny projekt, ktorý by nám umožnil prijať prístup, ktorý by nevychádzal zo štátnej pomoci. A takisto všetko, ehm, toto všetko je ehm, zásadné. Pán predseda, už len naozaj na záver. Možno, že by sme si mohli zorganizovať diskusie k niektorým z týchto aspektov. Potrebujeme ehm, vynakladať viac prostriedkov Európe, ale možno, že ich musíme vynakladať iným spôsobom. Snažiť sa rozdeliť alebo distribuovať iným spôsobom, trošku diverzifikovať tú distribúciu. Musíme musíme pomýšľať samozrejme aj na ten ekologický prechod a nadchádzajúce dekády budú práve dôležité z tohto pohľadu. Musíme vynaložiť obrovské úsilie aj z pohľadu investícií a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. No, um, notre premier vice-président, Marku Markula. Pán Mako, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne rád budem pokračovať v tom, čo povedal predrečník. Skutočne by sme mali byť radikálnejší pri našom zmýšľaní. Ide najmä o tie nové poznatky a integráciu digitalizácie a najnovších výskumných poznatkov. To znamená, že a tu práve sa domnievam, že hovorím za svoju skupinu SPP, ale aj za zvyšok výboru. My sme nesmierne radi, že parlament zdôrazňuje, o ktoré, za, o ktoré hlavné oblasti priorit ide. Mali by sme pracovať, spolupracovať lepšie, hlbšie, mali by sme my, tí, mali by sme my diskutovať s našimi občanmi, so zátopcami priemyslu, s akademickou obcov. Musíme skutočne konkrétne ukázať, prečo tá konkrétna investícia je kľúčová do budúcnosti na európskej úrovni a to bude znamenať um, a, a, a, to bude, a to bude znamenať, že sa dostaneme uh, na úroveň 1,3 a v tom, v, tom, e, v tom tkvie zodpovednosť nás všetkých. My musíme sa snažiť presvedčiť ľudí o tom, že toto je jedna z najlepších investícií a že, investícia a že jej, jej návratnosť je obrovská. Ide o využívanie digitalizácie. Um, mali by sme preto určite podporiť e, tú úroveň Ehm, o ktorej sa hovorí, mali by sme podporiť aj jednotlivé aspekty, ktoré súvisia s obsahom a my sme to tiež mali vo svojom stanovisku. Napríklad potrebujeme sieť e, európskych digitálnych centier a tie by skutočne mali fungovať v rámci každého regiónu. My sme to zdôraznili v rámci e, nášho prístupu a E, ide o centrá, ktoré by integrovali prácu všetkých aktérov, univerzít, e, výskumných ústavov. Nešlo by o jeden osamotený inštitút, ktorý by konkuroval s ďalšími existujúcimi inštitútmi. To je podľa mňa dobrý príklad. Um, myslím si, že môžeme vybudovať tú kritickú masu a, a že tá nám potom umožní riešiť výzvy, ktorým e, čelíme aj v súvislosti s rozvojovými cieľmi a, a máme naozaj zodpovednosť, aby sme ukázali zvýšku sveta, aby sme e, ukázali, e, kadiaľ vedie budúca cesta. Takže veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Pani Ogrika, nech sa páči. Vielen Dank. Äh, ich als Berichterstatterin für das Nachfolgeprogramm. Ja ako spravodajkyňa pre program, ktorý nasleduje pro Erasmus+, Plus, sa teším tomu, že parlament v svojom stanovisku v podstate nemá veľké rozdiely voči našemu stanovisku. Aj výbor regiónov, aj Európsky parlament äh, apelujú na to, aby ten následník Erasmus Plus mal e, ťažisko na učňov aj na ďalšie vzdelávanie i vzdelávanie e, do najvyššieho veku. Spoločná požiadavka takisto, aby mladí ľudia sa naučili v, e, čosi v kom zahraničí bez ohľadu na rozpočet ich rodičov. Veľmi inteligentné podľa mňa je to, keď Európsky parlament hovorí o dokonca o strojnásobení programových prostriedkov, 41 miliard eur zažiadal. My sme takí odvážni neboli, e, my sme chceli 30 miliónov, ale ja podporujem to veľmi a dúfam, že v budúcich rokovaniach dospejeme k úspechu, lebo potom tu bude viac účastníkov na programoch a to je podľa mňa vo veľkom záujme nás všetkých, najmä však mladých Európanov, ktorých chceme získať pre myšlienku ideí, aby sme mohli ďalej vzdelávať lepšie európske, alebo posúvať ďalej lepšie európske vzdelávanie. Teraz eh, teraz Marie-Antoinette Maupertuis. Euh, euh, Veľmi pekne ďakujem pán predseda. Vítam našich hostí. Ja som spravodajkyňou návrhu nariadenia komisie, ktoré sa týka územnej spolupráce. V tomto rozpočtovom návrhu komisia o 12 znížila čiastku na e, európsku územnú spoluprácu a musím povedať, že e, to je cený nástroj aj v súčasnom kontexte, pretože nám to umožňuje približiť túto politiku európskym občanom. E, v stanovisku z decembra minulého roku bola 10 miliard tou sumou Ehm, tam teda bolo vyčlenených 900 ehm, miliónov do regionálnych investícií. No a to súvisí s požiadavkou Európskeho parlamentu. Práca potom prebehla aj v súvislosti s touto prácou na výbore REGI a bolo možné to, to potom ehm, prispôsobiť a návrhy boli následne schválené Európskym parlamentom. Ale teraz ten náčrt a rozpočet e, na tento e, budúci program je na rade. Čiže ja sa chcem spýtať na základe vašej skúsenosti, ktoré politiky si myslíte, že budú tými, ktoré budú najviac ovplyvnené, respektíve myslíte si, že rokovania, e, ktoré pokračujú, nám umožnia získať dostatok finančných prostriedkov na regionálnu politiku, E, dôležitá totiž bude aj cezhraničná spolupráca a my sme dúfali, že výbor regionov a Európsky parlament umožnia aj e, e, aj spoluprácu v námornej oblasti. Potom tu máme najvzdialnejšie regióny a mm, aj to je dôležitá otázka. Potom tu máme inovácie medzi regiónmi. Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme si aj spravodajcov, takže pán predsa, nech sa... Ďakujem. V prvom rade mi dovolte uviesť, že k programom sa Európsky parlament už vyjadril, prebehla rozpráva na plenárnom zasadnutí Um, zrejme zrejme uh, sú naplánované aj nejaké predbežné trialógy. Nevieme totiž, aký bude celkový objem platobných prostriedkov preto sa musíme dohodnúť na všetkom, pretože než sa dohodneme, nič nie je rozhodnuté, pokiaľ nie je rozhodnuté o všetkom. No a mm, pani Marine zdôraznila rozmanitosť regiónov, obcí, miest a hovorila o tom, ako nelahké je niekedy spolupracovať s radou. už dovolte mi povedať, že i my máme ten istý problém, pokiaľ ide o spoluprácu s radou. My sa snažíme, my sa snažíme eh, zistiť, čo sa deje, snažíme sa, snažíme sa vždy dozvedieť, o čo ide a získať informácie, pretože vždy, vždy dochádza k určitej sérii briefingov, a počas ktorých e, sa informujeme o pokroku, ale musím povedať, že v závere tejto série bežných krokov sme sa, sme sa vlastne nedozvedeli to, čom sme dúfali a um, potom eh, ja dúfam, že skutočne aj ten tlak e, zo strany výboru regionov aj parlamentu e, zabrania tomu, že jednoducho veci sa zabrzdia a nebudú postupovať ďalej. Ďalší rečník, áno, vy ste hovorili o priamých platbách, e, že budú, že budú na rovnakej úrovni, respektíve, že dosiahneme rovnakú úroveň všetkých priamých platieb, ale to už je, ale to už je v pláne rok 2027 a súhlasím s tým, že úloha regionov musí byť presne určená. Európa mm, mm, áno, musím povedať, že toto nariadenie je pomerne komplexné a že mnohé, mnohé z aspektov sú komplexné a mm, mm, nechápte ma zle, niekedy e, možno, že veci sú komplexnejšie, než by mohli byť a ako by sme mohli postupovať, možno by sme, možno by sme e, sa mohli pokúsiť o nejaké zjednodušenie. Ďalší rečník, vy ste hovorili o výskume, e, áno, myslím, že súhlasím, Eh, bola vyhlásená výzva na prekladanie projektov. Naozaj um, sme zaznamenali dobré projekty, ale um, tých, tých projektov je len obmedzený počet 11% a ja si myslím, že to vedie aj k určitej frustrácii. Ide často o dobré projekty a nevždy tie pravidlá sú dostatočne jednoduché alebo racionálne. Možno, že v niektorých prípadoch eh, budú musieť prejsť jednotlivé projekty cez eh, postup, eh, cez osobitý postup mm, a ak e, nie sú dostatočne jasné tieto projekty, tak potom musia osobitým postupom, kde o nich rozhodujú um, nejaké tretie orgány. To znamená, že Európa často aj mrhá prostriedkami. Mám na mysli teraz e, kontroly ex ante, ex post, ktoré často odrádzajú uchádzačov. Ale myslím, že Mm, to, ne, to nevytvára ideálny obraz o Európe. Musíme si preto premyslieť, ako vynakladať finančné prostriedky iným spôsobom. No a našou prácou je preto pokúsiť sa uh, pokúsiť sa nevynakladať viac, než je potrebné, a e, tie finančné prostriedky, ktoré neboli vynaložené na národnej úrovni, vrátiť tieto finančné prostriedky do európskeho rozpočtu. Čiže našou, našou prácou je neustále preukazovať, že keď e, prostriedky idú späť do európskeho rozpočtu, tak potom v závere musí e, byť niekde vytvorená tá európska pridaná hodnota. No a to súvisí samozrejme aj s vyjadrením solidarity. Pán podpredseda, vy ste hovorili o spolupráci, hovorili ste o, o, o o, o, digitalizácii, o inováciách, o tom, ako to vysvetliť občanom. Určite digitalizácie je jedna z vecí, ktorá, e, na ktorej musíme pracovať. Týka sa, to za, týka sa to pracovných miest, týka sa to... Napríklad v Šarlmani bola včera konferencia práve k budúcnosti práce a išlo o išlo o odborné vzdelávanie a úlohu digitalizácie, teda aby došlo k náležit aby, aby došlo k náležitému vzdelávaniu. Pani Milovi, ste hovorili o Erasme. Ja som rád, že sa tu zhodneme, pretože e, došlo k strojnásobeniu finančných prostriedkov, ktoré budú vynaložené na tento e, program a v zásade to e, bude väčšie množstvo, 3 miliardy. Ak by sme sa pridržali návrhu komisie, tak by tu bolo riziko, že do roku 2021 by tá čiastka bola nižšia než v roku 2020, pretože program Erasmus nám teraz umožňuje Ehm, vybrať si jednu z dvoch žiadostí a chcem, aj bol Erasmus v dispozícii e, väčšiemu počtu študentov, ale chceme, aby, chceme, aby aj, aj učnia, tí, ktorí už pracujú, mohli e, mať osoch z Erasmu, nielen aby, aby, teda mohli, aby teda mohli stráviť možno 6 mesiacov v rámci tohto programu v inej krajine, tak, tak aby e, sa mohli naučiť nejaký iný jazyk a podobne. No a program Erasmus Erasmus eh, je, má, tieto, tieto, má tieto centrá excelentnosti, centrá odborného vzdelávania, preto inštitúcie, e, preto vzdelávacie inštitúcie, učňovské školy by sa takisto mali na tom súčasňovať. Um, Európa nemá právomoci pri odbornom vzdelávaní, ale máme nástroje v rukách. Nie je tu len nástroj mobility, sú tu aj nástroje, ktoré sa týkajú rozvojového fondu, sociálneho fondu. Uh, a mm, myslím si, že vďaka ním sme schopní financovať investície, ktoré umožnia aj e, inštitútom odborného vzdelávania sa zúčastňovať na tom programe a e SFF, ja viem, že už mi asi končetnícky čas, ale takýmto spôsobom budeme môcť e, umožniť aj tým, aj teda študentom z iných krajín, aby sa zúčastnili na tomto programe. Ďakujem veľmi pekne Mm, neviem, ďalšia rečníčka, neviem, aká bude pozícia rady mm, v závere. Môžem vám ale povedať, že Európsky parlament premýšľa podobným spôsobom ako vy, pretože my sme poprosili o to, aby zostala úroveň platobných prostriedkov zachovaná. Ja si myslím, že kohezné prostriedky boli eh, nejakým takým svoj, svojvoľným spôsobom eh, alokované. Je tam akási čierna diera, ak by som to mohol takto nazvať. A mm,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 je dôležité, aby samozrejme tu bola vždy určitá férovosť, ale v tých, eh, ale pokiaľ ide o objem prostredkov, tam nemôžeme povedať áno alebo nie, už sú tu programy, máme postup spolurozhodovania, potom eh, je tu SPP, no a kohezné fondy samozrejme a mm, je to v zásade, v zásade eh, aj rada, ktorá sa na tom podielala pani Mrecko, hovorila o tom, že je trošku problém získať od rady e, reakciu pomerne rýchlo a tu mi dovolte povedať, že parlament e, samozrejme rozumie tomu, čo hovoríte, pretože máme, my, máme, my máme podobné problémy s radou takisto. E, rada bude rozhodovať, pretože rada, rada rozhoduje o týchto programoch a podobne. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Naša debata sa e, uzavrela 11 e, záujemcami o rečníkov. Ja vám chcem avizovať, že rečnícky čas je minúta. Najprv pán Reis Verman. Eh, eh, je to dôležitá diskusia, ktorú vedieme a videli sme, že spolupráca je veľmi dobrá medzi výborom regiónov a Európskym parlamentom pokiaľ ide o koheznú politiku, bol som spravodajcom a Európsky parlament e, a výbor regionov veľmi spolupracovali. Je tu množstvo spoločných pohľadov, pokiaľ ide o obsah. A teraz k obsahu koheznej politiky. Ako by mala vyzerať budúcnosť? Je tu veľký tlak iste ten prichádza z členských krajín samozrejme a práve VFR to ukázal, že tie naj, najrôznejšie témy treba roz, zohľadniť. Invest EU, Horizon Europe, rôzne témy. Ako keby to bolo nejaké menu v reštaurácii, ale tém, jedna téma, ktorá sa opakuje stále, to je kohezná politika v oblasti rozpočtu vidíme, že ide vždy o túto otázku kohézie. Preto vás chcem poprosiť, aby sme neustále tlačili na to, aby táto kohezná politika vzájomne sa odsúhlasovala. Ďakujeme, ďalší, ďalšia rečnička. Ďakujem. V tejto rozprave by som rada vyzdvihla mestskú dimenziu v Európe žije čoraz viac ľudí v mestských oblastiach OECD ráta e, v rokoch 2020 až 30 4 až z 5 Európánov budú žiť v mestách, ale nie v, vo veľkom mestách, ale takých s 50 tisíc obyvateľmi, povedzme. EU by mala túto mestskú dimenziu viac e, brať ako, pers- ako prioritu. Keď sa pozrieme na to, čo sa udialo v minulých rokoch, Myslím si, že možno povedať, že ten, a pri tom viacročnom finančnom rámci som za to, aby mestská dimenzia sa zohľadnila ešte výraznejšie. Týka sa to práce generálneho riaditeľstva Regio aj regionálno-politických podporných e, nástrojov a tiež e, programov ako Horizon 2020, ktoré ešte viac treba rozpracovať pre mestské oblasti. Organizácia Eurocities žiadala, aby podpredseda Európskej komisie mal ako portfólio e, mesta. Som za to, aby e, náš výbor sa ešte viac za to zasadzoval. Teraz Bruno Vranik. Ďakujem veľmi pekne. EÚ e sa obnovuje. Potrebujeme však ďalšie prostriedky z e, rozpočtov členských krajín. Kohezná politika musí prekonávať tieto rozdiely. Kohezná politika musí reagovať na rastúce potreby potierania rozdielov v EÚ. Potrebujeme ambiciózny rozpočet, aby sme to všetko dosiahli. Vítam návrh komisie zvyšovať investície do, mlad- do mládeže migrácia, výskumu, týmito politikami územné spoluprác e, samozprávy tu môžu získať. Zvýšenie kohezných fondov o 10% spochybňuje i budúcnosť koheznej politiky a tieto škrty by mohli ohroziť vážne samotnú koheznú politiku prostriedky koheznej politiky by sa mali nasmerovať smerom k centralizácii programov. Toto však neprispieje k väčšej kohezii v EÚ. Tieto škrty kohezných fondov znamenajú, že spochybňujeme subsidiaritu. Kohezná politika bude zohrávať dôležitú úlohu taktiež v budúcom programovom období Potrebujeme koheznú politiku viac než kedykoľvek predtým. Politiky, e, politické programy musia e, zvyšovať kvalitu e, v teritóriách a u občanov. Vítam rozhodnutie prestať s týmito škrtmi. Rečník je prerušený predsedom. Ďalší rečník. Ďakujem. Myslím, že by sme mali najprv definovať ciele pri tejto téme, aby Európa bolo miestom pre e, dobrý, bezpečný život v rastúcej ekonomike. Preto som presvedčený, že po definovaní našich cieľov mali by sme si definovať priority, a to je moderné vzdelávanie na spôsobené potrebám práce, dobrá klíma, zdravej, e, e, environmentálne produkované jedlo, ochrana zdravia a starostlivosť a vytváranie nových pracovných miest e, na základe digitalizácie. Som presvedčený, že rozpočet EÚ by mal byť taký, aby podporoval tieto ciele a priority. Nový rozpočet by mal tieto politiky ktoré som spomínal, zohľadniť. Teraz má slovo pani Birgit One. V mojej krajine som zodpovedná za európske otázky. E, dôležitá je tu zodpovednosť členských krajín za finančnú výkonnosť komisie, aby sme mali Európu, ktorá sa dokáže postaviť svojim úlohám, pokiaľ ide hlavne o dopady Brexitu najmä pokiaľ ide to, že šéfovia krajín si definovali nové oblasti, je dôležité, aby členské krajiny zvýšili príspevky, ak chceme naďalej financovať Interreg či Erasmus. Som však tiež veľmi za to, aby komisia mala vlastné e, zdroje financovania, napríklad daň z finančných transakcií, Našim cieľom musí byť to, aby EU a jej úlohy e, boli posilnené, ak chceme prežiť v budúcnosti. Starosti máme s časovým harmonogramom, neskoré odsúhlasenie kohezných programov. Máme tu vlastne oneskorenie je roka agrárneho plánovania SPP a to v Nemecku máme naozaj v tejto súvislosti obavy. Prosím, riešte to. Ďakujeme. Pán kolega Silko Turk. Hvala. Dakle, u okviru ove zaista složene teme... Ďakujem. U tejto veľmi zložitej témy by som rád podporil iniciatívu parlamentu zvýšiť financovanie trvalo udržateľného urbánneho rozvoja z regionálnych fondov to pôvodne navrhovala i komisia. Disponibilné prostriedky v rámci nástrojov pre teritoriálne investície na programy e, urbánnych iniciatív a výmena skúseností a posilnenie e, kapacít európskych miest. To všetko výrazne prispieva k príjmaniu a implementácii inovácií a nových štandardov v správe miest, kde by sme sa všetci zhodli, že je to samozrejme potrebné pre miestne vlády, komunálnu správu a integrovaný trvalo udržateľný rozvoj. Isté, takýmto spôsobom možno adekvátne odpovedať na sociálne a environmentálne výzvy. Ďakujeme. Slovo má teraz kolega Peter Kaiser vážený pán predseda. Rozpočty e, sú vlastne politiky vtesané do čísi, ale vyjadrujú tú politiku, ktorú chceme. Európsky parlament, ale i výbor regionov chcú viac Európy, regionálnu podporu a žiadne zmeny určite nie kroky späť pri kohezii. Preto i politicky sa musíme presadiť medzi národnoštátnymi zámermi rady, ale i záujmami regiónov, miest. Musí nám to byť jasné a dobre, e, pre dobrú jednotu v Európe treba podporovať i ochotu kompromisu. V každom prípade je jasné, že škrty u koheznej politiky v regionálnej politiky e, Európu vrhajú e, naspäť Myslím si, že potrebujeme viac odvahy u digitálnej dane, u presadzovaní dane z finančných transakcií, pretože dane znamenajú riadenie. Posledná veta. V súvislosti s rozpočtovými e, diskusiami o zmysle určitých konvergenčných maastrichtských kritérií treba to prehodnocovať. To by vytvorilo manevrovací priestor najmä pre regióny a štáty. Teraz kolega Emil Bok. Pán predseda, kolegovia, myslím si, mali, že by sme mali viac investovať do toho, čo, nám, e, čo nás robí väčšími Európánmi, najmä mladých, kultúru a koheznú politiku. Pokiaľ ide o mladých, už tak máme najproeurópejskejšiu generáciu mladých v histórii EÚ a je preto na čase viac investovať do Erasmus Plus a ďalších programov pre mladých. Po druhé, pokiaľ ide o kultúru, Európa príliš sa uh, zaoberala uh, tak povediať s telom a menej tak povediať s dušou. Potrebujeme nielen inštitúcie, potrebujeme samotné, uh, samotné srdce, tú, tú, tú dušu, tú našu identitu. Uh, Kohezná politika samozrejme by mala byť politickým cieľom, nie technickým cieľom, pretože naša budúcnosť, naša Európa závisí od koheznej politiky. Vidíte to všade v Európe. Ja mám veľké obavy, pokiaľ ide o škrtanie fondov pre kohéziu, pokiaľ ide o proces centralizácie a zníženie e, spolufinancovania. Teraz pán Juraj Droba. The... Ďakujem za priestor, pán predseda. Európa potrebuje riešiť mnohé výzvy od Brexitu až po bezpečnosť. My však nemôžeme zabúdať jeden z základných pilierov politiky koheznej Vieme, že budeme pracovať so zníženým rozpočtom a to vytvára veľký tlak na efektívne použitie prostriedkov. Jeden z nástrojov, ktorý nám umožní múdre využitie prostriedkov, je flexibilita. Ona je kľúčom e, mojej minutovej e, reči e, ako predseda rozvinutejšieho regiónu vím, aké je dobré presúvať fondy. Vítam návrh komisie na posunutie tejto e, z 3% na 15% potrebujeme viac smerovať na menej rozvinuté regióny a súhlasím s tým. Dáva však zimel nechať krajinám rozhodnutie, kde je to najvhodnejšie. Ja chcem znova zdôrazňovať, že nesmieme zabudnúť na osobné potreby metropolitných regiónov, ktoré sú prepojené so životným prostredím, sociálnou inklúziou a dopravom. Ďakujem. Posledný rečník je pán Kristof Bujon. Ďakujem. Otázka principiálna. Prečo rozpočet EÚ e, prečo ho chceme, pretože rozpočet je, je akoby e, kvasnicami pre koláč. Bez nich nemožno koláč upiecť. Tie e, množstvo miliónov eur, ktoré smerovali do kohizie, umožnili znížiť nerovnosti, ale prispieť tiež k prosperite krajín musíme dnes bojovať za to, aby sme mohli naďalej podporovať naše teritoria. Európa je na každom rohu, mení sa jej e, tvár a tiež potrebujeme podporovať naše podniky, pretože potrebujeme podporovať inovácie. Pán Artui, otázka e, na vás. Viem, že e, ste z blízkej oblasti ako môj región ak chceme využiť európske prostriedky, potrebujeme zjednodušenie, akými prostriedkami ju môžeme dosiahnuť. A potom ďalšia otázka, ako možno lepšie priblížiť politiku EÚ, ktoré zoskáva tu veľké úsilie, ako v budúcom rozpočte budú prostriedky pre politiku komunikácie blízkosti. Merci beaucoup à tous les participants à ce débat et... Všetkým účastníkom rozpravy a teraz dávam slovo pánu predsedovi, aby mohol odpovedať na vaše podnety a otázky. A koľkože mám času? On a à Končíme 18.30. Ale môžete tu byť aj ďalej. Ja, en tout cas, je, je très attentif. V každom prípade vaše otázky boli veľmi zaujímavé a vidím, že politika koheznosti je kľúčová. Avšak je to vlastne ten obetovaný baránok v porovnaní s polnohospodárskou politikou. Takže vidíme, že sa vyjadrili viacerí a pokiaľ ide o koheznú politiku, je pravda, že tu máme tento nový nástroj Invest EU, Pán predseda Juncker, keď sa stal predsedom komisie 1. novembra roku 2014, tak urobil diagnózu v tom zmysle, že Európska únia ešte stále trpela na nedostatok investícií po investičnej kríze. A na čo myslel? Myslel na viacročný finančný rámec a jeho realizáciu a neboli tam peniaze. Keď človek nemá peniaze, tak čo sa dá urobiť? Potrebujete nejaký pákový efekt a takto sa zrodil Fond pre strategické investície, urobili sa pravidlá tak, aby všetky regióny a krajiny mohli mať z toho výhody a Európska banka pre investície bola tým hlavným operátorom a išlo tu predovšetkým o to, aby tu bolo rovné, rovnaké, rovnaká možnosť využitia týchto finančných prostriedkov vďaka tomuto fondu, ktorý sa teraz bude odnova volať e, Invest EU, ale má rovnaký cieľ. Došlo tu k fúzii viacerých fondov rovnakej povahy a zavádza sa tým tá flexibilita, pretože doposiaľ, keď sa vyčerpal nejaký fond, tak sa začal využívať fond iný, kde boli ešte nevyžité peniaze a týmto sa strácal čas. Takže majúc na zreteli práve teritoriálnu politiku. Boli tu viaceré otázky, akým spôsobom by sa našli finančné prostriedky u investorov, pretože takýmto spôsobom cez Invest EU sa zabezpečili finančné záruky. A viacerí tu vyjadrili názory, že 4 z 5 ľudí žijú hlavne v mestách a podobne, ale kolega Turk reagoval na to veľmi patrične, pretože povedal, že podporuje tie orientácie, ktoré prijal Európsky parlament, keď hovoríme o mestských nástrojoch pre rozvoj miest. A tam bolo skutočne tam bola snaha nájsť dostatočnú flexibilitu na úrovni nástrojov na to, aby boli urobené patričné úpravy a aby boli zabezpečené finančné prostriedky. Pán Havek zasa trval na tom, že politika kohézie má byť nástrojom prejavu solidarity na to, aby sa umožnilo členským štátom, ktoré nemajú až toľko finančných prostriedkov, aby jednoducho si polepšili a aby boli na vyššej úrovni v rámci Európskej únie. Investície budúcnosti to je vlastne predovšetkým o vzdelávaní. Nede tu iba o betón a investície do stavieb, treba investovať aj do vzdelávania a do škôl a netreba spochybňovať teda princíp práve subsidiarity. Pán Flego hovoril o otázke bezpečnosti a rastu, trval na potrebe ísť trochu ďalej v oblasti vzdelávania a zdôraznil takisto otázky, ktoré súvisia s environmentálnymi problémami. Ja si myslím, že naše spoločné pod, politiky na úrovni Európskej únie musia brať do práve všetky tieto oblasti, čiže environmentálnu alebo oblasť zdravia občanov. A treba povedať, že je to práve Európa, ktorá pomáha nájsť riešenia, nájsť zmier, ak tu boli nejaké rozdiely medzi očakávaniami občanov a napríklad možno politiky polnohospodárskej. A ja si myslím, že práve takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť to, aby sme mali zhody a dohody aj s tretími krajinami, ak skutočne chceme očakávať od krajín, ktoré exportujú do Európskej únie isté druhy výrobkov a chceme jednoducho od nich očakávať rovnaké podmienky pri výrobe týchto výrobkov. Iba takýmto spôsobom môže mať konkrétny dopad na ochranu životného prostredia. Pani One hovorila o zodpovednosti členských štátov o dopadoch Brexitu. Myslím, že tu ešte musíme chvíľu vyčkať, možno niekoľko mesiacov na to, aby sme vedeli viac. A pokiaľ ide o tie očakávania, treba povedať, že my čakáme s vami, pokiaľ ide o návrhy zo strany Európskeho parlamentu, ako napríklad dane z finančných transakcií. To bol istotne návrh Európskeho parlamentu, ale treba povedať, že tie výsledky ešte nie sú dobré a to ešte stále hovoríme o téme suverenity. Všetko to, čo súvisí s, s daňami, je jednoducho predmetom jednomyselného rozhodovania a istotne si viete predstaviť, že aké problémy by hneď nastali. Pán Turk, vy ste zasa hovorili o otázke urbárnej politiky, o prostriedkoch, ktoré navrhujete a my tu zdôrazňujeme aj ďalšie výzvy, ako napríklad digitálna oblasť. Pán Kaiser zasa hovoril o tom, že sú to rôzne ukazovatele, ktoré ovplyvňujú politiky, ale treba povedať, že najprv sa musíme spýtať, že čo chceme dosiahnuť a potom až hľadať patričný rozpočet v kontexte tých prostriedkov, ktoré máme k dispozícii. Zároveň treba brať do úvahy regióny samotné a treba preukázať určitú mieru ambicioznosti. Vy ste zdôrazňovali dane, ale treba povedať, že ak chceme byť v oblasti fiskálnej efektívni a bojovať proti daňovým podvodom, daňovým rajom, možným optimalizáciám daňových podmienok, treba vyslať jasný signál našim občanom, práve pokiaľ ide o tie rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. A pán Bok zasa zdôrazňoval otázku investície do mladých, do kultúry a o potrebe, aby sme dali určitú dušu politike Európskej únie, aby bola súčasťou našej identity, aby sme lepšie si zastanovili tie ciele v týchto oblastiach Ale my zatiaľ nemáme nejaké konkrétne kompetencie, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, alebo vzdelávanie vo všeobecnosti možno musíme vyčkať, aby sme v tejto oblasti pohli ďalej. Erasmus je možno dobrým príkladom, oslavovali sme 30. výročie v roku 2017, ale Erasmus sa musí demokratizovať, pretože doposiaľ bol Erasmus skutočne v prospech vyššieho vzdelávania a študentov vyššieho vzdelávania a nemôžeme jednoducho mladých nechať v takom stave, že sú hlavne nezamestnanými. Ja si myslím, že Európska únia musí pomôcť všetkým mladým a záujem mobility to je možno jedna z možností, ktoré poukazujú na to, že niektorým krajinám sa darí lepšie a my sa musíme navzájom učiť jedna krajina od druhej. Pán Droba, Pán Droba hovoril o výzvach bezpečnosti, o politike kohézie a o potrebe flexibility. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá vec. Som prekvapený treba povedať, že tie opatrenia, ktoré máme, e, poukazujú na to, ako keby to bola určitá nedôvera voči tým pravidlám, ktoré máme. Ja si myslím, že ak nebudeme dôverovať, tak jednoducho nič nedosiahneme. Ak sú tu niektoré členské štáty, ktoré majú problémy s kontrolou finančných, e, finančných otázok, možno by sme sa mali pozrieť na tieto konkrétne členské štáty, pretože niektoré štáty majú systémy finančných kontrol, ktoré sú ešte také základné a očakávajú, že by tu boli prav, aby sa urobili pravidlá aj pre tie krajiny, ktoré majú pravidlá na vysokej úrovni. Takže nezabúdajme na mieru flexibility. Nemôžeme hlásať inováciu a uzavrieť sa v nejakých prísnych pravidlách, pretože budeme mať anachronické pravidlá a taká inštitúcia ako Európska únia, ktorá má iba pravidlá, ale žiadnu vládu, tak je dosť možné, že niektoré z týchto pravidiel boli napísané v časoch, keď tie problémy, ktoré teraz sa snažíme riešiť, ešte neexistovali. A sú súvisí napríklad problém s riešením migrácie, ako aj pokiaľ ide o dopady globalizácie, digitalizácie. Toto jednoducho všetko zmenilo a preto niektoré pravidla musia byť upravené. A máte pravdu, keď hovoríte, že treba tu mať určitú mieru flexibility. Pán Rujo, ktorý ako aj ja pochádza z rovnakého regiónu, prečo som hovoril o rozpočte, na to, aby sme spustili politiku a Možno by bolo zaujímavé, aby sme tu mali štrukturovanejšiu diskusiu ohľadne toho, že čo my chceme a očakávame od Európy. Tak ako sme pripravili tento viacročný finančný rámec, treba povedať, že to už nie je podľa hesla business as usual, ale skutočne sme chceli sa pohnúť trochu ďalej, bez toho, aby sme sa pýtali tú základnú otázku, pretože členské štáty nechcú povoliť ani okrok. Ja sám som svedok, e, pokiaľ ide o túto oblasť, ja som volený v konkrétnych regiónoch a tieto sú mi blízke a myslím si, že môžeme využívať všetky prostriedky komunikácie a lepšie komunikovať o tom, o čom chceme komunikovať, ale možno je dobre, aby sme z času na čas mali určité diskusie, ktoré zaujímajú verejnú mienku. A týmto by som chcel povedať, že moja dôvera a plody práce, ktorá bola završená vo vašom výbore, vážený pán predseda, a e, my skutočne chceme spolupracovať s vašim výborom a to v záujme Európy, aby sme boli svetovou mocnosťou, ktorá nás bude chrániť a pripraví nás na budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za túto intenzívnu diskusiu v našom výbore. Išlo tu o to, aby sme trochu poukázali na to, ako naše stanoviska sú príjmané v týchto oblastiach, aký to má ďalší dopad, pretože my sme pripravili viaceré stanoviska a nás zaujímalo, aby sme vedeli a poznali situáciu, aká je teraz momentálne v týchto oblastiach aby sme videli, že či to, čo robíme, skutočne prispieva k eh, lepšen- zlepšovaniu situácie. A Ja si myslím, že teraz skutočne môžeme ísť do tej poslednej cieľovej fázy, ktorá by nás mohla priniesť priniesť eh, k zlepšeniu situácie práve na rade. Ďakujem pekne, týmto končím zasadnutie až do zajtrajšieho rána do 9. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť a želám vám krásny večer.